Okay, I think that, that we... Nož dobre teda. Myslím, že sme už teda vyčkali tú potrebnú dobu. Máme tu tieňových spravodajcov. Eh, je tu aj Lina Lastansbín. A ďalej ešte nie. Ale začneme. Som rád, že môžem dať slovo Majkovi Klevrovi eh, spravodajcovi eh, pre vykonávanie a opatrovaní v oblasti energetickej účinnosti v rámci politiky súdržnosti. Ďakujem. Budem hovoriť po slovensky svojim materinským jazykom. Hovorí pani eh, Klevakuš. Vážené kolegyne, eh, kolegovia, pred sebou máte krátky pracovný dokument, e, ktorý bude e, vlastne, z ktorého vychádza moja správa o vykonávaní a vplyvu opatrení v oblasti energetickej účinnosti v rámci politiky súdržnosti. A určite e, budem veľmi rada, keď vyjadrite aj svoje názory. A to preto, aby som mohla spracovať tú svoju správu v, v súlade s názormi výboru Opatrenia v oblasti energetickej účinnosti sú súčasťou snáho udržateľný rast. Samozrejme, nám ide o to, aby sme do roku 2020 znižili o 20 spotrebu energie. Na to, aby sme to dosiahli, e, je veľmi dôležité práve implementovať politiky energetickej účinnosti energetická účinnosť je veľmi dôležitá pre európsku konkurencieschopnosť aj v boji proti klimatickým zmenám. E, investovanie do opatrení na energetickú účinnosť môže priniesť bezprostredné a hmatateľné výsledky tak pre domácnosti, ako aj pre podniky, napríklad zníženie nákladov. Tak sa vytvárajú nové pracovné miesta. O tom stále hovoríme a môžeme podporovať nízkouhlíkový eh, hospodársky rast. Eh, politiky súdržnosti sú jednou z hlavných súčastí, ktoré vedú k týmto cieľom. Európska a Európska komisia má preto v úmysle v nasledujúcom programovacom období takmer zdvojnásobiť eh, zastúpenie práve týchto opatrení v oblasti energetickej účinnosti a s tým súvisia aj e, programy financovania a samozrejme e, e, takisto aj rozpočtové opatrenia a jasná rola opatrení na energetickú účinnosť. To sú také základné piliere budúcich opatrení na energetickú účinnosť v rámci politik súdržnosti v budúcnosti. Tie rokovania o rozpočte ešte stále prebiehajú, ale je veľmi dôležité všetkým členským štátom jasne povedať, že skutočne tieto politiky v oblasti energetickej účinnosti sú nesmierne dôležité, pretože len tak budeme schopní splniť naše ciele v rámci stratégie Európa 2020. A v mojej správe by som chcela prispieť práve k tejto živej debate o energetickej účinnosti. Budem pritom hodnotiť súčasné opatrenia energetickej e, účinnosti v rámci politik súdržnosti a navrhnem niekoľko opatrení na posilnenie vplyvu týchto opatrení v nasledujúcich rokoch E, nebudem však zasahovať do mandátu, ktorý som dal, sme dali kolegom minulé leto pri hlasovaní o spoločnom legislatívnom rámci pre e, politiky e, súdržnosti a pri hlasovaní o jednotlivých regulácií, nariadeniach týkajúcich sa konkrétnych fondov. Chcem, aby inštitúcie v Bruseli, ako aj vnútroštátne orgány, regionálne orgány, ako aj miestne orgány, eh, dostali jasnú analýzu súčasného stavu vecí. Chcem im eh, navrhnúť možnosti zlepšenia eh, energetickej účinnosti. A budem hovoriť o troch základných otázkach jednak k účinnom zavázaní súčasných opatrení, tie, ktoré teraz platia. Potom e, chcem teda zistiť, prečo sú úspešné, prečo sú efektívne a napokon by som chcela predložiť e, odporúčania na zlepšenie energetickej účinnosti v rámci politik súdržnosti Správa samozrejme sa bude zameriavať aj na bytovú politiku a mm, celý stavebný sektor. Tam je najväčší potenciál pre energetickú účinnosť. Domnievam sa, že musíme začať práve pri budovách, keď hovoríme o e, energetickej účinnosti. Ale okrem toho samozrejme nebudem ignorovať e, ani iné sektory európskych národných a regionálnych eh, hospodárstiev také, ktoré majú priamy vplyv na energetickú účinnosť, ako napríklad verejná doprava, malé a stredné podniky, energetické infraštruktúry, skladovanie a prenos eh, energií a podobne. Keď pri, pri eh, opisovaní týchto opatrení na energetickú účinnosť. E, samozrejme, budem prihliadať aj k e, tej implementačnej fáze jednotlivých e, regulačných opatrení a zameriam sa aj na problémy, ktoré súvisia s energetickou účinnosťou v nedávnej správe, ktorú vypracovalo predsedníctvo rady, správa o implementácii európskeho semestra, tak tam predsedníctvo dospelo k záveru, že národné delegácie e, sa vyjadrili e, v tom zmysle, že tie problémy s energetickou účinnosťou sú skôr praktické než regulačnej povahy, e, finančné stimuly, nízkoprofilová energetická účinnosť a podobne. Okrem tejto správy a okrem nových právnych predpisov, napríklad smernice o energetickej účinnosti a o e, energetickej účinnosti budov, budem hovoriť aj o správe Dvora auditorov. Tam sa hovorí o nákladovej efektívnosti e, v tejto oblasti a skutočne veľmi kriticky a samozrejme budem pracovať aj s e, strategickými, e, aj so základnými informáciami zo strategickej správy e, komisie na roky 2007 až 2013. To by, táto správa by mala výsť v roku 2013. Niekoľko slov o záverečnej časti správy. V tejto časti sa chcem zamerať na budúcnosť a chcem počerknúť dva prvky. Na jednej strane plánovanie a koncepcie pre budúce podporu, na druhej strane nutné a potrebné regulačné zmeny a koordinácia medzi rôznymi úrovňami riadenia a fondmi som hlboko presvedčená, že takto naša správa e, skutočne bude, e, padne na úrodnú pôdu. Chcem len povedať, že som si veľmi dobre vedomá práce vykonanej našim výborom, pokiaľ ide o všeobecnú reguláciu a konkrétne nariadenia týkajúce sa fond, konkrétnych fondov. Nechcem tu duplikovať argumenty a dôvody Nechcem hovoriť o tom, o čom sme už hovorili a preto tú správu obmedzím len na otázky energetickej účinnosti a príslušný potenciál. Teším sa na vaše pripomienky, návrhy a dúfam, verím, že budeme schopní spolupracovať tak, aby sme vypracovali veľmi silnú správu s veľmi jednoznačným posolstvom posolstvo, ktoré poskytnem aj iným inštitúciám. Ďakujem vám za tento úvod. Ďakujem e, bardzo. Zdravím sa k tieňovým spravodajcom. Áno, ďakujem veľmi pekne. To bolo veľmi vyčerpávajúce. Um, tak ako nám to um, pani Džabakek e, už predstavila. Chcela som povedať, e, že mám také dežave, mám také parlamentárne dežavy. Ehm, mám pocit, že sme o tom istom probléme hovorili, my sme hlasovali, my sme hlasovali energetickú efektívnosť v rámcoch kohezného fondu a následujúci mesiac máme správu na tú istú tému. No, možno, že e, ne, nemôžeme sa samozrejme koncentrovať len na energetickú účinnosť, ale otázky KO je samozrejme, že či by sme si mali niekedy zobrať aj nejaký iný, e, nejakú inú tému. Samozrejme, ja som čítala túto správu, je to mal veľmi zaujímavé poňatie problematiky, musím povedať. E, povedala by som, že e, ja som ako tieňová spravodajkyňa podporovala rozvinutie tejto témy, pretože si myslíme, že energetická efektívnosť je veľmi dôležitá pre všetkým, aj preto, že je možné ju podporovať teraz z európskych fondov. Ja by som chcela, aby sa ten, táto správa e, opierala predovšetkým o budovanie budov a verejných, e, teda súkromných a verejných, že tu ešte máme množstvo práce, ktorú je potrebné urobiť. Máme niekoľko tisíc domov, ktoré v podstate e, ani len neprešli okolo energetickej efektívnosti. Takže Jedna, jediná vec, je, kde som proti, to sú tie nové ciele, um, pretože, okrem tých, ktoré už boli stanovené, pretože si myslím, že uh, navýšenie cieľov nie je uh, veľmi potrebné a niektoré sa mi zdajú prebytočné a takisto e, uvažujem, že či má význam e, preniesť viac prostriedkov na energetickú efektivitu e, z verejných fondov a z európskych fondov a určite sme proti tomu, aby sa brali peniaze z iných tematických fondov, napríklad z kohezného fondu z iných tém, pretože Eh, si myslíme, že to nie je vhodné a prostriedkov by malo byť dosť na túto tému. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predsedajúci. Ešte niekto? nejaký iný tieňový sa nie. Takže nech sa páči, môžu sa teraz prihlásiť o ďalší kolegovia, ktorí sa môžu vyjadriť tomuto pracovnému dokumentu o energetickej účinnosti. Pozerám sa teraz smerom k Európskej komisii. Máte tu, má, chcete vyreagovať možno? Komisia teda nech sa páči. Predstavte. Ďakujem. E, ja tu zastupujem e, generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku. Som veľmi rada, že mám príležitosť prehovoriť na tomto fóre. Táto správa bude určite vítaná a prichádza v pravý čas. Táto oblasť e, zaznamenala e, dôležitý nárast, pokiaľ ide o jej význam, najmä vzhľadom na úspory energií, No a ciele v tejto oblasti do roku 2020, nová smernica o energetickej účinnosti a tak ďalej a tak ďalej. Takže na tom všetkom sa parlament veľmi aktívne podielal v minulých rokoch a v súčasných e, programoch e, politik súdržnosti to má takisto veľmi dôležité miesto. Pred pár rokmi to boli len 4 miliardy napríklad a e, už je to približne 5,5 miliardy, ktoré sa teda vyčlenili na tieto účely, takže to narastá. Vidíme tu ten posun v prioritách v členských štátoch aj v regiónoch, posun smerom k tejto téme. A ten pozmenujúci a doplňujúci návrh z roku 2009, ktorý vlastne zahrania aj um, um, bytové stavby a tak ďalej, takisto o tom svedčí. Takže my Teraz rokujeme s parlamentom a s radou o rámci na ďalšiu oblasť, na ďalšie obdobie a my sme navrhli dôležité, dôležité e, prišli s dôležitými návrhmi v tejto oblasti, samozrejme v súlade s e, a my teda chceme pracovať e, s rôznymi revolvingovými nástrojmi a e, zábezpekami a podobne tak, aby sme využili e, ten potenciál, ktorý tam existuje a vychádzali z tých skúseností, ktoré sme už nadobudli. No a tie jednotlivé cestovné mapy, ktoré sa vyžadujú v smernici o energetickej účinnosti. To je niečo, čo si do budúceho, začiatku budúceho roka musí vypracovať každý členský štát, napríklad pokiaľ ide o renováciu um, bytových uh, uh, domov a uh, podobne. To je dôležité na plánovanie a riadenie tých operačných programov táto správa teda bude veľmi užitočná, prichádza v pravý čas. Musíme sa takisto pozrieť aj na rok 2011 a na vyhodnotenie toho, čo robia členské štáty práve v oblasti ehm, bytových e, domov a ich energetickej účinnosti. Treba nájsť dobré príklady, ktoré nás inšpirujú. To všetko bude veľmi užitočné pri príprave na nasledujúce obdobie a samozrejme vy hovoríte aj o odporúčaniach, to je takisto dobré. Situácia sa v jednotlivých členských štátoch aj v jednotlivých regiónoch líši, najmä pokiaľ ide teda o e, budovy e, bytové, bytovej povahy a myslím, že toto bude vyžadovať opatrenia šité na mieru, aj pokiaľ ide o eh, aj pokiaľ ide o mm, osvedčené praxe a podobne. Takže bude treba skutočne to ušiť na mieru. Ďakujem vám. Ďakujem vám. Za seba by som chcel povedať dve poznámky. Poprvé, pokiaľ ide o tento komplexný prístup, tak e, keď sa najmä pozrieme na ten nástroj súdržnosti, možno by sme mali venovať viac pozornosti zmene nariadenia z roku 2009. A to bola pomerne veľká zmena, taká prelomová zmena ktorá znamenala veľký posun v energetickej účinnosti v celej Európe. Vy ste hovorili, že sa budete zameriavať na osvedčené postupy, ale mali by sme vedieť aj o takých postupoch, ktoré sa neosvedčili. To znamená, prečo také postupy e, nie sú vhodné. E, bude veľmi dôležité vedieť, prečo teda v určitých e, prípadoch niektoré tie postupy boli e, alebo sa osvedčili, v iných prípadoch e, sa neosvedčili. A myslím, že by sa tam mal ocitnúť v tom texte aj odsek, ktorý sa týka tejto otázky. Teraz končíme svoju e, prácu na novom nariadení a na základe mandátu, tak mali by sme hovoriť aj o tom, ako teda by sa tie veci mali prakticky odohrávať, lebo ako aj zástupkynia komisia povedala, sú rôzne situácie, rôzne pozície v rámci agendy e, pre energetickú účinnosť v jednotlivých krajinách. Takže eh, myslím, že práve tú mm, otázku energetickej účinnosti bytov a obydlí by ste mali skutočne pojať ako taký ústredný bod. Pozerám sa, eh, kto tu všetko je, ale myslím, že opäť dám slovo pani Klever. Len pár slov. Ja úplne Súhlasím s zástupkyňou komisie a chcem ju ubezpečiť, že jednou z hlavných e, tém tejto správy budú práve tieto bytové budovy a ich energetická účinnosť. Dnes sa na výbore FAM bude práve hlasovať o e, stanovisku o sociálnych bytoch a to je dôležitou súčasťou e, tohto celku. A E, určite to teda bude súčasťou tejto správy. No a pokiaľ ide o osvedčené a neosvedčené postupy, súhlasím, je zaujímavé sledovať, prečo je implementácia taký problém a pokúsim sa nájsť povedzme aj také tie postupy, ktoré sa neosvedčili a zameriam sa pritom na to, čo sa teda nepodarilo implementovať v praxi. Súhlasím s Európskou komisiou aj pokiaľ ide o snahu mm, podporovať používanie finančných nástrojov. A my sme o tom hovorili už pred rokom. Ja som jeden z tých, kto e, skutočne E, podporuje e, implementáciu finančných nástrojov. Toto je len pracovný dokument. Tu som chcela vlastne len vyložiť tie základné myšlienky a hovoriť o tom, čo sa ešte bude robiť v nadchádzajúcich týždňoch. Budeme mať ešte dosť možností prediskutovať to v tomto výbore. Ďakujem vám všetkým za pripomienky a teraz už sa môžem pustiť do písania správy. Ďakujem vám za tieto orientačné informácie. Teraz už som si zobral kladivko. Takže prestávku si urobíme o 10. budeme hlasovať, áno? Možno nám môžete porozprávať, Lambert, nejaké vaše príhody z detstva alebo niečo podobné. Ale radšej by sme si vypočuli niečo o vašej politickej kariére. Dear colleagues, can we check the, the machinery? Uh, so could you put your cards... Uh, kolegovia, uh, preveríme si, či fungujú uh, hlasovacie zariadenia. Otváram hlasovanie. Áno, máme kvórum, konštatujem. Niektorí z vás uh, avšak nehlasovali. pretože 30 máte kartičky, ale len 26 ste hlasovali. Končím hlasovanie. Nie je problém očividne, Konstanc. Predtým, ako prejdeme k hlasovaniu, <clears throat> chcem urobiť jednu poznámku. Ja chcem povedať, že naša politická skupina v žiadnom prípade nebude hlasovať proti a, teda nie, nie je proti tomu, aby sa pomohlo najchudobnejším ľuďom e, s potravinovou pomocou, ale tieto články sú veľmi ťažké. Začalo sa to pôvodne len po francúzsky, predloženými správami. Ja som to už spomínala prvýkrát, no ale dobre. Ale teraz sme pred hlasovaním a e, konštatovala som, že dve veci sú tu skutočne problémové e, v tomto stanovisku a to je navýšenie finančných prostriedkov. My sme v rokovaniach my máme ešte stále pred sebou len návrh, návrh na strednový finančný plán a tu začíname písať konkrétne čísla. Doteraz sa to nikdy v nariadeniach nerobilo. My sme to vždy ponechávali voľné pre rokovania a teraz sme v stave a sme v situácii, kedy sme mali navyšovať tento rozpočet, pokiaľ, iné politi- eh, pokiaľ my budeme hlasovať proti, tak nie je to preto, že by sme im to nechceli dať, ale z vecných dôvodov, pretože sme v, skutočne v rokovaniach a my nechceme uh, zanechať tú operačnú bázu, ktorú sme si stanovali a, stanovili a začať tu hovoriť o uh, konkrétnych číslach. To je Jedna vec, druhá vec, že je tu celý rád pozmiacich návrhov, ktoré uh, ktoré celé kontrolný a manažmentový a riaditeľ systém zo strany komisie chcú vymazať podľa našej politickej skupiny. Je to proti finančnému nariadeniu, finančným pravidlám, pretože vieme, že máme novú, nový právny základ pre e, fond pomoci, eh, potrebnej pomoci v rámci koheznej politiky, v rámci um, share managementu a musíme jednoducho zohľadniť, aby sa na všetkých úrovniach zriadili príslušné kontrolné systémy. Samozrejme, môžeme, hlasova- môžeme hovoriť o tom, či by sa mali zjednodušiť alebo nie, ale podľa nášho názoru ich nemôžeme kompletne vyčiarknúť, eh, kompletne zrušiť, takže ja skôr inklinujem k tomu, aby sme povedali, že to hlasovanie by sme mali možno presunúť, aby sme to ešte raz preverili, aby sme si povedali eh, a poskytli možnosť, aby sme našli nové kompromisy, naformulovali možno ešte nové návrhy. Pokiaľ by som nedosiahla teraz väčšinu a budeme skutočne hlasovať, tak zaznamenajte moje poznámky do zápisnice a zoberte potom prosím na vedomie, prečo my ako politická skupina nebudeme môcť s touto správou e, súhlasiť. Ďakujem, pán Kalek. Alain? No, že, že... Nuž, uh, Konstanc nám vysvetľuje, prečo ne, uh, e, môže hlasovať často tejto správy vychádzajúc z toho, že, že e, sa ešte diskusia o rozpočte neukončila, nie je všetko rozhodnuté, e, pokiaľ ide o čísla, ale tu nikto e, nemôže spochybniť skutočnosť, že práve v kontexte krízy tí, tí, tí, tí najpostihnutejší neboli tak postihnutí a tak, na, na, tak veľmi neočakávali solidaritu a pomoc EÚ. E, čokoľvek tu technicky nejde a tak ďalej, to nemá súvislosť s touto diskusiou a myslím si, že je tak trochu na škodu, že sa tu vyťahujú takéto argumenty, aby sa nehlasovalo o, o tomto návrhu. Dám na sekundu ešte slovo spravodajcovi, pričom nechceme celú diskusiu. Lambert, asi budeš hovoriť za EPP. Áno. Tak trošku ma to prekvapuje. E, e, dokumenty máme a sekundy pred hlasovaním e, takáto diskusia. Ja sa domnievam, že dobre to bolo pripravené. Máme dobrý hlasovací zoznam. A ak z nejakých dôvodov výbor chce e, vyslať signál, možno to urobiť inak, než by sme znova toto otvárali to, čo je už pripravené, pripravený dokument, je naozaj pravdou, že všetko je tu v rámci väčšieho rámcu, rámca ESF. To je pravda, áno. tieto sumy sú nízke, mali by byť hm, flexibilné. Môj návrh je, hlasujme. Držme sa pripravených kompromisov a prejdime nimi, aby sme nestratili čas. Ďakujem teraz spravodajca. Ďakujem pani predsednička. Trošku sa tak prekvapujem, e, že pár minút pred hlasovaním sa rozputáva taká diskusia. Minimálne si to zasluhuje vyjasnenie, vysvetlenie pozícií jedných či druhých chcem e, uvítať e, ten, ten priestor pre kompromis, ktorý sa nachádza naprieč politickými skupinami. V tej práci bol cítiť, e, bola cítiť ochota, ochota, ochota k kompromisu pri, príprave tejto správy. Ďalšia vec, myslím si, že tu prítomní poslanci sú slobodní, aby si zastávali pozície, ktoré považujú za správne. Určitý uh, E, určité, určité, určité, určité názory e, zdieľali všetci, tie sú v kompromisoch, ale potom sú tu i názory osobnejšie a tie v kompromisoch nie sú. Ide o otázku, pokiaľ ide o otázku rozpočet, rozpočtu, je to symbolický pozmenujúci návrh, ktorý som chcel e, predložiť osobne, ale on nie je súčasťou kompromisov a to znamená, že každý má tu na slobodu rozhodnúť sa, podľa svojho presvedčenia. A k poslednému bodu otázka, e, zaznela tu otázka na sekretariát komisie, či pokiaľ ide o e, právnu, e, e, právnu relevantnosť príslušného pozmeňujúceho návrhu celkom jasne. Komisia povedala, že právne je to všetko v poriadku, takže nič nie je proti tomu, aby sme teraz hlasovali. O to viac, že je to správa, ktorú, na ktorú mnohí čakajú a ťažko by sa chápalo odloženie hlasovania. Ďakujem. Uh, Marie Teres sa tiež ešte hlási do diskusie, ale diskusiu ja už nepovolím, pretože my, uh, čo sme mohli urobiť, uh, sme urobili. Nie je tu nič, čo by sekretariat označil za neprípustné. E, dáme to do zápisnice, čo Konstanc požadovala. Neviem, či to isté chcú i e, Lambert a Alain, či chcú, aby ich poznámky boli tiež v zápisnici. V každom prípade teraz budeme hlasovať. A čo samozrejme môžeme urobiť je e, upútať pozornosť na, na zamestnanosť, pokiaľ ide tento právny E, oni, oni, oni, výbor pre zamestnanosť sú gestorský výbor. Takže ak e, môžeme, prejdeme k hlasovaniu. Ešte máte výslovo. Len krátke posolstvo. Ja som e, si zaburla kartičku, budem hlasovať rukou. Budeme sa na vás pozerať. Sekretariat bude zaznamenávať hlasovanie rukou. Takže kto je za prvý kompromis? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Kompromis číslo 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. Pozmeňovací návrh 152. Kto je za? Áno. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Je prijatý. Compromise 3. Kompromis 3, to je za, to je proti. Držali sa prijatý. Pozmeňovací návrh 158, kto je za, Držali sa prijatý. 159, kto je za, kto je proti, držali sa prijatý. Kompromis 4, kto je za, zdržali sa prijatý. Pozmeňovací návrh 164, kto je za, to je proti. Zdržali sa. 164 musíme preveriť. Otváram hlasovanie. 64. 164 hlasujeme. Končím hlasovanie. A je to prijaté. E, kompromisný návrh 5, kto je za? Aha, prepačte, 165 ešte hlasujeme, 165 prijatá. Kompromis 5, kto je za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 6, kto je za, zdržali sa prijatý. Kompromis 7, kto je za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 8, kto je za, proti, zdržali sa prijatý. teraz sa urobíme trošičku prestávku. Uh, so now we go to amendment 174. Um, 174 za, proti, zdržali sa prijatí. 37 a 175, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. E, zamietnutý, pardon. 100. 176, 177, kto je za, proti. Myslím, že je zamietnutý, ale musíme si to skontrolovať. 176 a 177. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. A nie, 20 20 zamietnutý. Bolo to zamietnutý v takomto prípade. Takže 38, kto je za, kto je proti. Myslím si, že je to zamietnuté, ale skontrolujeme elektronicky, takže 38 elektronicky. Končím hlasovanie. 21 k 17 je to prijaté. 39, to je za, proti, zdržali sa. Myslím si, že je to tá istá väčšina, ale predsa len si to skontrolujeme elektronicky, takže 30, 39, pardon, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a teraz to 22 k 17, takže to prijatý. Dobre, teraz je to ústny pozvaniací návrh. A e, hlasujeme za tento návrh, proti, zdržali sa. Nie, musíme 40 skontrolovať elektronicky. Končím hlasovanie. Je to prijatý. Je prijatý 178, kto je za proti zdržali sa prijatí, kompromis 9, kto je za, proti zdržali sa prijatí, kompromis 10, kto je za, proti zdržali sa prijatí, 183, kto je za, proti zdržali sa prijatí, 184, kto je za, proti zdržali sa prijatí, 186, kto je za, proti zdržali sa prijatí, a Momentík ešte. deviatka, 189, e, kto je za, proti, zdržali sa. Musíme sa skontrolovať. Takže 189, 188, hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Je to 19 k 20. Ako ste vy chceli hlasovať? Takže bol zamietnutý tento návrh. Tieto návrhy boli zamietnutí. Takže 45. Odpadá. Dobre, takže 45 predsa hlasujeme, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 190, 191, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý, 100. 93, 72, kto je za? Proti? Dobre, to si musíme skontrolovať. 193, 192 musíme hlasovať. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A bol pri, boli prijaté. Takže prejdeme k 47 a 194. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Boli prijaté. Pre páči. Teraz teda, dobre, 48, 76, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 49, 198, 199, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. 201, 200, kto je za, proti, zdržali sa. 201 a 200 musíme skontrolovať elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Ako si chcela hlasovať? Dobre, takže to bolo zamietnuté 19 20. 50. 50, kto je za, kto je proti. 50 musíme skontrolovať. Myslím, že je to zamietnuté, ale skontrolujeme to elektronicky. Takže 50. Končím hlasovanie. Bol zamietnutý. 201, 200, eh, pardon, 223, eh, myslím, že zamietnutý. 204 odpadá. Aha, nie. 203 eh, musíme hlasovať. Je prijatý kompromis 11, kto je za, proti, zdržali sa. Prijatý 207, kto je za, proti, zdržali sa. Prijatý 208, 209 spolu, to je za, kto proti? Toto musíme skontrolovať elektronicky. 208, 209. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A bolo to prijaté. Kompromis 12. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. 50. 4, kto je za? Pardon, 53, kto je za? Zdržali sa prijatí. A musíme dobre sa skontrolovať. 53 elektronicky. Končím hlasovanie. 53 bola prijatá, áno. 54, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 213, a nie, 212. Hlasujeme predsa len 212. Kto je za? Proti zdržali sa. Zamietnutý. 213. Kto je za? Kto je proti? 213 musíme skontrolovať. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté 1921. 55. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Myslím si, že je zamietnutý, ale musíme to skontrolovať 55K. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie a bolo to prijaté. 56, kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijatý. 215, kto je za? kto je proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 13, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. 58. Budeme hlasovať? Áno. 58 hlasujeme, takže 58. Je ústny pozmeňovací návrh, návrh, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. 218, to je za, kto je proti? drželi sa. Zamietnutý 219. Hlasujeme. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnutý 221. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnutý 222, 223. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. 224, 225. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. 226. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. 227. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. 228, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 229, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Mm, neviem, takže 229 si skontrolujeme elektronicky. <clears throat> Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Bolo to prijaté. 230, 231, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 232, nehlasujeme, 242, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí 233, 34, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 235, 236, kto je za? to je proti. To si skontrolujeme. 235, 236, hlasujem elektronicky. Otváram hlasovanie a bolo to zamietnuté. 17 no, k 22. 237 hlasujeme. Kto je za? Kto je proti? To si musíme skontrolovať. 237. Otváram hlasovanie. <clears throat> Končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. 59, e, ústny pozmeňovací návrh, je nikto proti? Nie, takže hlasujeme. 59, kto je za? 59, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnutý. Myslím si. 60, hlasujeme, kto je za? Kto je proti? to si skontrolujeme. Takže kontrolujeme elektronicky 60. Končím hlasovanie. Hlasovali ste všetci. A je to teda zamietnuté 19-20 hlasom. Prejdeme k 238, 239, kto je za, kto je proti to je veľmi tesné, takže 238, 239 hlasujem elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A bolo to 29, k 18 prijatý. 240 odpada 61. Áno? Takže 61, kto je za? To je proti. Bolo to zamietnuté. No, skontrolujeme 61 elektronicky. Končím hlasovanie. Bolo to prijaté. 241, kto je za? Kto je proti? Skontrolujeme si 241, otváram hlasovanie. Hm, končím hlasovanie. Bolo to prijaté. Kompromis 14, kto je za, kto je proti. Prijatý. Kompromis 15, kto je za, proti. Prijatý. 249, kto je za, kto je proti. Myslím si, že to zamietnuté. 248, kto je za, kto je proti. Bol prijatý. 64. Modifikácia prekladu. Kto je za? Kto je proti? 64. Hlasujeme, kto je proti. Zdržali sa. Myslím, že je to prijaté. 65. bola stiahnutá. 66. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 67. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 250 jednotka a 252, kto je za, kto je proti, držali sa a bol prijatý. Kompromis 16, za, proti, držali sa, prijatý. 255, kto je za, 255, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 17, kto je za, proti, zdrali sa, prijatý. 272, to je za, proti, nie, prevažte 72, to je za, proti, zdržali sa. 72 si musíme skontrolovať. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A bolo to prijaté. 72 bola prijaté. 260, 261, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 18, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 74 hlasujeme, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 266, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 267, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 19, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 20, kto je za, proti, zdržali sa prijatý 79. O tom hlasujeme za, proti, zdržali sa prijatý. Máme 274, 275, 276 za, proti, zdržali sa prijaté. 80. Kto je za? Proti to si skontrolujeme. Takže kontrolujeme elektronicky 80. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A bolo to prijaté. Takže prejdeme 279. Kto je za? Proti zdržali sa. Prijatý. Aha, prepačte. No, dobre, teraz 289, 280 za, proti, zdržali sa, prijatí. 200. 83, 84, kto je za? 283 a 284, kto je za? Kto je proti? Bolo to prijaté. A všetci socialisti sú za vami vás nasledujú. 285 a 286, kto je za? Kto je proti? Dobre, musíme si to overiť. Skontrolujeme to elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A bolo to 22 k 17, takže prijatý. Takže prejdeme až na 303. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 304 bola identická, takže prejdeme na 305. Kto je za? Ešte raz, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 306, 307, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijatí. 308 a 309. Aha, nie, to bolo všetko. Takže my vlastne hlasíme od 306 po 311. To je za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz 314, 315, to je za, to je proti? Držali sa prijatí. A teraz prejdeme na 316, 317, kto je za? To je proti? Držali sa. Myslím, že je to prijaté. A počkáme chvíľku, je to trochu komplikované. Teraz prejdeme k 319. to je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnutý. 320, 321. Kto je za? Proti. Čiže 420 a 423 sú identické. No. Končím hlasovanie. Bolo to prijaté. Takže teraz príjeme 324, 325. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatí. 326 a 327. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatí. 328, 329. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijatí. 330 a 301. Kto je za? proti, zdržali sa prijatí. 320, 332, 333, kto je za, proti, zdržali sa prijatý. 334, 335, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 336, 337, kto je za, proti, zdržali sa prijatý. 338, 339, kto je za, proti, zdržali sa prijatý. 340, 341, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 342, 343, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 344, 345, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 346, 347, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 348, 349, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 350, 351, kto je za, a nie. Len 350 samotnú. Takže 350 samotnú, kto je za. Takže samotnú 350, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 351, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý, nie. 352, 353 boli prijatí. Takže prejdeme k úvodným ustanoveniam. Menovite jednotka, čo je pozmenujúci návrh 2. Príjima sa. Kompromis 21 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 22 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. Pozmenujúci návrh 4 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 23 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. to je 24 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. Pozmeňujúci návrh 94 za, proti zdržal sa niekto príjma sa. 25 za, proti zdržal sa niekto príjma sa. Pozmeňujúci návrh 100 za, proti zdržal sa niekto príjma sa. Pozmeňujúci návrh číslo 10 za, proti zdržal sa niekto. Myslím si, že je to prijaté, ale preveríme si stovku. Prepačte, e, desiatku, spravedlňuje sa pani predsedajúca. Končím hlasovanie 19 proti 19, takže nepríjima sa. Príjima, pretože máme 20 ku 19 zrazu. Príjima sa. 101. Príjima sa. 101 za. Proti zdržal sa niekto, príjima sa. 103 za. Proti zdržal sa niekto, príjima sa. 102 za, proti, zdržal sa niekto. Prijíma sa. Kompromis 26 za, proti, zdržal sa niekto. Prijíma sa. 110 za, proti, zdržal sa niekto. Prijíma sa. Môžeme to preveriť, ak si myslíte, že to nie je isté. 110 hlasujeme, prosím. Proti boli totiž len EKR a socialisti. Prijíma sa 26 k 14. 111 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 112 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 27 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 119 za, proti, zdržal sa niekto. 119 si preveríme. Hlasujme, prosím. Prijíma sa. Je bezpredmetný. Hlasujeme o 120. -ke. Za, proti. Preveríme si 120. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa 121 za, proti zdrosa niekto prijíma sa 122 za, proti zdrosa niekto prijíma sa Kompromis 28. Za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 29 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 15 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 129 za, proti, 129 no, preverme. Končím hlasovanie. Samieta sa 19 ku 21. 130. Za proti zdržal sa niekto príjma sa. 132 a 133 nie, o nich nehlasujeme. Ideme k 131, to je hlasovanie po častiach. Hlasujeme o prvej časti. Kto je za prvú časť? Proti zdržal sa niekto, zamieta sa. 20, 20. No? So we go to 20 and 145. Hlasujeme o 20 a 145. To je úvodné ustanovanie 27, aby som vám to uľahčila. Kto je za, proti, zdržal sa, niekto prijíma sa. Kto je za 21? 21. Vy, Lambert, ste proti? I takúto úlohu mám. Bohužiaľ, je to zamietnuté. Zamieta sa 22 za, proti, zdržal sa niekto, myslím, že to sa prijíma. Kto je za 23? Proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 147 a 148, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. A tým pádom sa dostávame k záverečnému hlasovaniu, ktoré bude elektronické. Hlasujme. Končím hlasovanie. Dvac, 27 e, proti 9, e, proti 5, čiže veľkou väčšinou sa prijíma. E, Blahoželeme autorovi. A teraz ďalšie hlasovanie, teda sociálne bývanie v EÚ. Autorom je pán Karonna. Hlasujeme e, o kompromise číslo 1. Kto je za, proti, zdržal sa, niekto prijíma sa. Kompromis 6 za, proti, zdržal sa, niekto prijíma sa. Kompromis 2 za, ústny pozmeňujúci návrh, ak proti nemu nie ste, tak eh, hlasujeme vlastne o kompromise v pozmenenom znení. Kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis trojka teraz. Za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 27, pozmeňujúci návrh 27 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 4. Za, proti, zdržal sa niekto. Príjma sa. 36. Kto je za? Proti, zdržal sa niekto. Príjma sa. Kompromis 5. Za, proti, zdržal sa niekto. Príjma sa. Kompromis 7. Za, proti, zdržal sa niekto. Príjma sa hlasovanie po častiach v prípade 46 prvá časť, teda 46 na opravu, kto je za, proti, Preveríme si prvú časť. Hlasujme. Končím hlasovanie. 23 k 17 prijíma sa teda. Druhá časť, kto je za? Kto je proti? Podľa mňa je to zamietnuté, ale preverme si to, keďže si nie som istá. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Druhá časť sa zamieta. Teraz 48. Kto je za 48? Kto je proti? Zamieta sa, ale však preveríme si ju. Hlasujeme 48. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. A preto teraz záverečné hlasovanie. Končím hlasovanie. Tridsať šesť za, traja sa zdržali, nikto nie je proti. Blahoželám teda, dokončili sme hlasovanie. Lambert, ešte? Len stručne chcem oznámiť, že tu máme brožúrku s pozvánkou na aktivity nepolitické. Ide o inteligentné špecializácie v parlamente. Viete, že som toho veľkým zastancom. Nie je to v holandštine, upozorňujem, je to v angličtine. Špeciálne urobené pre vás. Sorry, we, we commission... Musíme prerušiť zase zasadnutie, kým príde pán komisár. Dúfam, že príde včas a budeme môcť pokračovať. Mr. Commissioner, we cannot start the meeting. E, pán komisár, ešte nemôžeme začať. Uh, Kolegyňa a kolegovia, uh, Obnovujem zasadnutie a chcem požiadať pána komisára, aby povedal niekoľko slov a potom si vypočujeme pripomienky a otázky od výboru. Pán komisár, máte slovo. Ďakujem, Danúta. Um. Ehm. Ďakujem veľmi pekne. Prepačte, že som že neskôr, ale za, uh, ďakujem vám za možnosť uh, vymeniť s vami názory na situáciu po uh, Eh, dohode eh, s členskými štátmi. Ďakujem za veľmi intenzívne angažma Európskeho parlamentu v téme viacročného finančného rámca. Myslím si, že ide o budúcnosti Európy a o signály a, a určite aj o bezpečnosť trhov a súkromných investícií práve v čase Eh, ako máme dnes eh, politické vyhodnotenie toho, čo členské štáty na tému viadročného finančného plánu eh, dohodli. To je viac, také viac vrstvové. Na jednej strane máme nemáme až také vysoké navýšenie prostriedkov pre výskum a výzvoj, máme dodatočne prostriedky pre boj s nezamestnanosťou mladých, ale na druhej strane si musíme povedať, že budeme mať menej peňazí pre regióny a pre poľnohospodárske oblasti. Eh, ale na druhej strane musím konštatovať práve v tomto prostredí, že rozpočtové vybavenie v zásade nasleduje novú architektúru aj reform regionálnej politiky a podporuje ju. Eh, myslím teraz na vytvorenie Transition Regions a na nové strategické smerovanie regionálnej politiky a tým aj možnosť Eh, je reštrukturalizácie. Eh, samozrejme, nesmieme zabúdať na to, že sú otvorené body, ktoré sú niekedy veľmi kritické. Je eh, možné, že som tu s mojimi pracovníkmi dosť sám, keď hovoríme o Eh, úprave N plus 3, eh, o ktorej si myslím, že táto nie je vhoda na to, aby podporovala štrukturálne zmluvy, eh, zmeny, ale musím povedať, že mnohé snahy, ktoré naštartovali moji spolupracovníci v posledných rokoch, kvalita implementácie aj čo sa týka časovej osy, toto treba zrýchliť, že toto s sa nie, je niekdy rozporúplné a má v sebe, prinaša rizika, keď mám prelínania v niektorých oblastiach len na ilustrácia, e, ilustráciu vo veľmi konzervatívnej kalkulácii, kedy najmenej 40 nášho očakávaného rozpočtu v podstate bude vydaných až po roku 2020. Takže tu chcem ilustrovať, čo znamená tá situácia N plus 3 Um, ja, mne je takisto veľmi ľúto, že e, sa e, tie očakávané signifikantné e, škrty pri teritoriálnej spolupráce uskutočnili a v podstate tu je najviditeľnejší ten, najviditeľnejšia tá európska pridaná hodnota a toto považujem za nesprávny signál a Európsky e, parlament by mal vlastne e, trochu vylepšiť, e, vylepšiť situáciu a myslíme si, že toto by bol veľmi dobrý signál, ktorý by sme zo strany Európskej únie vyslali. Celkovo však napriek všetkej kritike, ako som povedala, ktorú nezakrývam, vytvára, toto do, vytvára táto dohoda šéfov štátov a vlád určite veľmi dobrý predpoklad a dobrý základ na dohodu s komisiou a parlamentom. Na druhej strane musím povedať, že potrebujeme v tejto otázke skutočne veľmi rýchle riešenia a tie rokovania sú, myslím, v našich oblastiach eh, už pokročilé. My sa v mnohých veciach môžeme veľmi dobre dohodnúť, na rozdiel od mnohých sektorálnych politík. A my toto tempo nechceme zredukovať, pretože ide jednoducho o to, aby sme eh, neohrozili solidné programovanie a solidne znamená tak po eh, vecnej stránke, ako aj v rámci časovej osy. My máme všetky členské štáty, štáty a aj budúce členské štáty, teda Chorvátsko, aby sme boli úplne presní, e, sme vyzvali, aby vytvorili konco, do konca júna e, taký základný draft e, partnerstva. My chceme potom tieto veci a tieto záležitosti aj formálne zafixovať a spolu s parlamentom už pracujeme na operatívnych programoch, takže si myslím, že tie snahy sú tu skutočne uh, Um, aby sa um, zabezpečila uh, tak, taký hladký prechod uh, z jednej periódy volebnej do druhej. Uh, čo si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme ešte raz konštatovali a pri najmenšom členovia výboru REGI sú tu um, môjho názoru, že všetky náhľady, názory prejsť od viacročného finančného rámcu na jednoročné. Rozpočtovanie predstavuje veľké nebezpečenstvo, veľké riziko pre regionálnu politiku, pretože práve tá viacročná investičná politika žije z, inve- z bezpečnosti investície, z um, prehľadnosti poskytovania prostriedkov a ja chcem parlament a predovšetkým aj pani predsedničke poďakovať parlamentu a predsedničke poďakovať za veľké snahy a za ich postup v prebiehacom trilógu. Mnohých postupov boli priamo involvované, involvovaní ako spravodajcovia alebo tieňoví spravodajcovia. A myslím si, že my sa skutočne pohybujeme tým dobrým smerom a myslím, že mm, máme oprávnenú nádej, že ešte pred letom bude dosiahnutá politická dohoda E, komisia, jej pracovníci a ja osobne sme vám samozrejme vždy k dispozícii. Mám tu dva body, ktoré sú dôležité, možno snáď aj ako predmet diskusie na dnes, kde ešte mám určité také otvorené body. Na jednej strane to je diskusia o minimum je to myslím si, že aha, ide o to minimum, o tom minimálnom podiele SF. Toto je určite taká také minimalistické ponímanie riešenia, ale dobre, musíme členským štátom jednoducho vystaviť e, faktúru a byť flexibilní, ale keď si to zoberieme ako základnú koncepciu, tak e, túto nesmieme meniť. Druhá Druhá téma, keď sme hovorili o beta spending a jednotlivých e, pilieroch e, spoločnej politiky, to je koncentrácia na tému. Tu chcem apelovať predovšetkým na vás, aby ste e, nepripustili žiadne a ne, nepodporovali žiadne um, mm, rozmeľňovanie takejto témy. Eh, ide o to, aby sme realizovali celoeurópske ciele a keď sa budeme skutočne koncentrovať na tieto ciele a budeme mať k tomu k dispozícii prostriedky, bude to mať ten vedajší eh, efekt, že práve krajiny, ktoré majú menšie vybavenie, práve tu bude viditeľnejšia táto politika a bude to mať skutočne pozitívny efekt. Ale to zásadné je koncentrovať sa na tie veci, ktoré Eh, sú priradené k tým cieľom Európa 2020 my sme počas rokovaní v komisii, myslím, už preukázali dostatok flexibility, ale flexibility v, zmysle, v tom zmysle, že všetko je možná, možné, by bola podľa môjho názoru nedôstojná interpretácia flexibility, pretože flexibilita znamená mať riešenia námieru, ale riešenia námieru v rámci toho, k čomu sme sa všetci, čo, sme, čo všetci vyznávame, čo sme si všetci stanovili. A to je tá stratégia Európa 2020 a preto, preto vás chcem požiadať skutočne o vašu podporu. Ja viem, že E, čo sa týka vašich regiónov, vašich volebných e, okruhov, e, obvodov, že sú tu určité citlivé aspekty, to chápem, ale myslím si, že pokiaľ sa budeme koncentrovať na túto tému a, ktoré, na, a na tie témy, ktoré sú obsahom stratégie 2020, tak e, budeme môcť predisponovať, ale chcem aby sme si aby sme si boli vedomi, vidom vedomi toho, že nie je možné všetko, pretože takto e, by sme vytvorili obraz, za ktorý sme boli e, v minulosti z viacerých strán kritizovaní a chceme všetci predsa preukázať, že sme sa poučili. E, my, ja vám ďakujem všetkým, boli to tvrdé mesiace, ale myslím si, že na konci dňa dospejeme k zdárnemu koncu a že budeme svojím spôsobom morálne odmenení za našu prácu. Ďakujem, Johane. Začneme koordinátormi. Máme dlhý zoznam rečníkov. Chcem teda mm, povedať koordinátorom, aby e, nezabudli ani na tých bežných e, poslancov, e, ktorí sú členmi tohto výboru. Lambert, slovo, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Budem stručný, pretože E, výsledok tých trialógov z posledných mesiacov je taký, že architektúra novej koheznej politiky zostane e, ako doposiaľ, zdá sa. Keď sa pozrieme na to, čo sme v priebehu rokov e, získali a tie nové ohniská, tak skutočne si nemyslím, že by sme sa tohoto chceli zbaviť. Ak parlament hovorí, že chceme ICT, tak samozrejme to má nejaký cieľ. A eh, ak sa na to eh, rada pozerá z hľadiska nejakej konektivity, tak to predsa nie je možné. Európa sa pripravuje na novú éru, na nový spôsob eh, zarábania na živobytie, nové pracovné miesto, miesta to je 1 miliarda. A my sa v našich fondoch snažíme vytvoriť koalíciu s e, miestnou a e, lokálnou úrovňou. To je niečo veľmi dôležité, to nemožno oslabovať. Mali by sme sa e, skôr zamerať na rozšírenie takejto koncentrácie. V minulosti už sme to urobili. A opäť sa ukázalo, a opakovane sa ukázalo, že sme v parlamente mali pravdu. No a po druhé, myslím, že sme eh, na správnej ceste. To znamená, že sa snažíme o presadenie dohody pred letom, aby sme mali niečo čierne na bielom. To môžeme podporiť eh, zainteresované strany vo verejnom sektore, priemysle, v eh, podnikaní, a vedomostných inštitúciách čakajú na tento e, signál, lebo ak sa nám to nepodarí, tak žiadne programy sa nespustia včas. To je môj pohľad aj z hľadiska EPP. E, by to bolo v podstate ten najhorší možný scénár a hm, tomu sa chceme vyhnúť. A dúfam, že po niekoľkých čítaniach dospejeme k výsledku, a dostaneme, dospejeme k výsledku trialógu a rozsekneme ten gordický úzol tieto e, najväčšie prekážky a že sa nám skutočne podarí neskôr ich vyriešiť. Mám niekoľko otázok. Podľa toho, čo povedala rada o dohode s MFF, eh, tak tu ešte stále nie je jasné, aký bude e, e, finančný dosah na členské štáty. My by sme veľmi radi tie údaje mali podľa jednotlivých členských štátov a fondov. Je veľmi ťažké za daných okolností, keď máte len približné informácie alebo odhady, na niečom pracovať. Po druhé, e, hovorili ste o SF. Komisia nie je tak e, pružná a ani iní ľudia nie sú moc pružní, rada asi má nejaké stanovisko. My máme jasné stanovisko a komisia zdá sa, že za seba, za, zo svojej strany nerobí nič v tejto otázke. Keď sa pozrieme na percentá, ktoré sa stanovili a keď hovoríme o flexibilnosti, treba sa možno E, skôr zamerať na konkrétne činy a skutočne niečo robiť. Konstanca by sa takisto chcela vyjadriť, ale my ako parlament sa snažíme niečo robiť. E, keď e, sa vyskytne problém s Connecting Europe Facility, tak o tom hovoríme kohezné fondy, to je bod, ktorý už bol akceptovaný. Ale ak sa nám nepodarí vyriešiť e, iné aspekty ESF, ak, nebudeme, a ak budeme pružnejší, tak e, parlament bude možno klásť menší odpor. Myslím, že zatiaľ je to všetko z mojej strany. ďakujem a teraz prosím Konstanc. Ďakujem pani predsednička, pán komisár. Ja si myslím, že takáto príležitosť eh, mať vás eh, tu v našom výbore nesmieme, eh, takú príležitosť nesmieme nechať ujsť bez toho, aby sme vytvorili tú jasnú analýzu, na akej pozícii sme pri tých rokovaniach. My vieme, že aj tie aj rakúsky vyjednávači mali, boli výborné kvality, ale mne sa zdá, že sa nám ako by nepodarilo E, pokiaľ nebudeme rýchlejší v trilógoch, tak ideme do rizika, že nebudeme do konca roka hotoví. Ja musím veľmi jasne povedať, keď ste tu boli po, na, naposledy, tak sme boli všetci plní euforie, že by sa v tom mohlo pokročiť a ja si tiež myslím, že parlament e, skutočne robí e, tie domáce úlohy, ktoré si, urobiť, e, ktoré si robiť má a že tie prípravy s našim rokovacím tímom, so spravdajcami, že sme pokročili, že sme pripravení. Ešte na niektorých miestach samozrejme chýba výsledok, to je pravda, tak ako to Lambert povedal, s tým súhlasím, ale pritom ešte ani nie sme pri tých skutočných citlivých bodoch, tak ako to Lambert povedal. My sme ešte nediskutovali o makrokondicionalite a čo k tomu chceme povedať a a Eh, nejako dospieť ku kompromisu z jednej strany sveta na druhú stranu sveta. Toto všetko eh, je tak, že si musíme premyslieť, či priamešom členské štáty nie sú pripravené aspoň odporu, nie len, že odporučiť e-cohesion, ale ju aj aplikovať. My o tom diskutujeme celé hodiny a nevieme sa dohodnúť a toto nie je z našej strany a toto musím, a nevychádza to z našej strany, toto musím veľmi jasne povedať, takže musíme si skutočne jasne povedať, ako stojíme. A myslím si, že niekedy je potrebné tiež diskutovať aj o tom, že parlamentu nie je na to, aby E, jednoducho odkýva pozície, e, ktoré nájdú e, členské, členské štáty. My sme demokraticky zvolená inštitúcia, my sme spolu legislatívec, spolu zákonodarca a jednoducho ma, musíme si povedať, že my tiež máme mandát, my musíme byť síce flexibilní a keď sú tu niektoré aspekty, ktoré uh, evokujú zmeny, musíme o tom diskutovať, musíme o tom hovoriť, e, budeme to robiť tiež dnes popoludní e, dosť detailne, ale ja mám občas uh, dojem, že je to niekedy veľmi ťažké sa dohodnúť. Keď mi dovolíte, e, urobíte dva, dve, tri poznámky k záverom samitu, k viacročnému finančnému rámcu. E, Lambert už tiež k tomu hovoril, ja ho nebudem opakovať, ale ako všetci viete, veľké časti týchto záverov sú súčasťou spolurozhodovacieho konania ku koheznej politike a ja len dúfam, že budeme môcť vôbec rokovať, pretože ja si viem predstaviť, že rada na tom, ktorom mieste, respektíve e, šéfovia povedia, my sme e, už e, toto dohodli, ale potiaľ to sa môžeme pohnúť, to sú naše mantinely, najviac nemáme Bandát, dúfam, že sa to nestane a my skutočne chceme požiadať aj o veľmi úzkú súčinnosť komisie a jej účinnú podporu, tak aby sme skutočne dospeli k E, dobrým záverom a k dohode o viacročnom finančnom, štá, e, e, finančnom rámci. Toto treba členským štátom povedať, pretože potom to, čo bude následovať, to je veľmi dôležité. Na jednej strane je ale akutné, aby sme skutočne v rámci rokovaní dospeli ku kompromisu a odtiaľ, ale ešte máme množstvo práce, ktorú musíme, ktorú musíme vykonať a nie je úplne jasné, či uh, E, si tie členské štáty skutočne uvedomí, uvedomujú, že pokiaľ nebudeme môcť v rámci trilógu dospäť k čo najrychlejšiemu riešeniu a najrychlejšiemu, najrychlejšiemu um, kompromisu, tak e, budeme musieť e, v parlamente prejsť cez prvé a druhé čítanie a tak ďalej. A to je strašne veľa času a ja dnes som si neistá, či je to členským štátom. Uh, e, tak to zrejme. A či si to uvedomujú. Ja som mnohým kolegom hovorili, že či si členské štáty náhodou nemyslia. No už predsa len na nejakom kompromise sa dohodneme, ale musím upozorniť, takto to nebude fungovať. A my vieme, že čo sme, na čom sme sa dohodli v Lisabonskom zmluve a Lisabonskom Lisabonskej zmluve a pokiaľ si to oni neuvedomujú, tak si nepamätajú, s čím súhlasili a čo podpisovali. My sa jednoducho budeme angažovať a budeme e, sa veľmi silne involovať a tak, aby e, sa uskutočnilo toto spolurozhodovanie. My e, samozrejme chceme na jednej strane e, mať komisiu a parlament, pokiaľ sa bude dať a preto sa budem veľmi tešiť, pokiaľ nás budete môcť podporiť, ale tiež e, samozrejme v zmysle pozitívnej lobistickej práce smerujúcej k zdanému kompromisu. Ramona Manesku. Ďakujem a prosím Ramonu Manesku. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem komisá, pánovi komisárovi za prezentáciu preskočím úvodné časti, aby sme mali viac času e, aj pre kolegov, aby sa mohli pýtať a prejdem priamo k otázkam. V prvom rade sa chcem spýtať, či si myslíte, že rozpočet pre e, politiky súdržnosti na nasledujúce obdobie bude dostatočný tak, aby tieto politiky a táto politika dosiahla svoje ciele. Ciele, ktoré sme si stanovili v stratégii Európa 2020. Pre nás je veľmi dôležité e, vedieť presne, ako bude ten rozpočet e, pridelený, ako povedal ako sa už povedalo, ako budú vyzerať e, tie jednotlivé čísla pre jednotlivé štáty a oblasti. To musí byť veľmi jasne stanovené. Druhá otázka sa týka toho, čo si komisia myslí o alokovaní rezerv. To je ďalší aspekt ktorý pre nás bude v ďalších rokovaniach veľmi užitočný a lepšie nám pomôže pochopiť, ako ten ďalší program bude vyzerať. No a potom, pokiaľ ide o závery Európskej rady, tie závery sa zmienujú o tom, že Rada o všeobecných e, záležitostiach každé dva roky bude kontrolovať implementáciu a výsledku kohesnej politiky. A ako si predstavujete, že to bude prebiehať? Ako si predstavujete, že zorganizujete e, túto rozpravu? uvažovali ste teda o tejto e, o tom, že to zohľadníte, túto povinnosť každé dva roky to revidovať aj v príslušnom nariadení. Um, vieme, že v Rade bolo prijaté rozhodnutie, že e, dva štáty, Rumunsko a Slovensko, sú štáty, pre ktoré treba nájsť praktické riešenie na zníženie rizika e, záväzkov, e, pokiaľ ide o fondy zo súčasného programovacieho obdobia. Už ste našli nejaké riešenia? Viete, či budú skutočne e, účinné v pomoci Slovensku a Rumunsku? Ďakujem. Pokiaľ ide o procedúru, postup, príjem, e, príjmanie rámca na viac rokov, v Strasburgu sme prijali rozhodnutie. Je veľmi zaujímavé rozprávať sa s pánom komisárom o kohezných fondoch, o tom základnom sklamaní, ktoré zdieľa komisia s parlamentom, je totiž skutočnosť, že veľké, veľké obete arbitrárneho postupu e, kom, e, rady je e, teritoriálna kohezná politika. My tu v parlamente, v komisie sme si želali orientáciu silnú práve týmto smerom, pričom vidíme naopak oslabenie. Otázka teda znie, ako možno, tak povediac, vec ešte zachrániť? Čo si o tom myslí komisia? Čo bude nakoniec e, obetované a čo ostane? Ďalej čísla, ktoré ukazujú znovu, znovu nastolenie e, peňazí pre, pre tie tranzitívne prechodné oblasti a dá sa tiež povedať, že e, sú tu tie záchytné siete, ktoré absentujú, sú to, sú to uh, uh, oblasti zo spoločného rámca, teda v rámci kohezie, čo zostáva z týchto ambícií pre tie tranzičné regióny. To je otázka, či nezostávajú tým rozpočtovým rukojemníkov a ako môžeme, môžeme odstrániť tie prekážky pre budúce rokovania. Takže eh, k postupu Európsky parlament Uh, ukázal svoju rozhodnosť. Nepríjmame takú arbitráž, aká sa objavila. A myslíme si, že sme e, v, jedno, v, jednej, v, jednej, v jednej e, línii, pokiaľ ide o fondy s komisiou. Ako by ste mohli vy uh, uvažovať <clears throat> väčšiu pro, pro, proaktívnosť za, v rámci viacročného rámca, v rámci Európskej únie? Ďakujem. Ďakujem. E, pán Man... Pána Malži za GUE. Pána Malži za GUE teraz. Ďakujeme vám, pán komisár, za vašu prítomnosť tu v našom výbore. Určite si uvedomujete, že najlepšia možná podpora regionálnej politiky sa odohráva práve tu v parlamente, osobitne tu v komis- e, vo výbore pre regionálny rozvoj asi nebudete prekvapení, ak vám poviem, že pre nás kompromis, zlý kompromis Európskej rady je nepriateľný. Je to nepriateľný kompromis, pretože do politiky Európskej únie do, doplňa e, rozpočtovú disciplínu, ktorú už poznáme z národných úrovní. A takýmto spôsobom nemožno posilniť politiku solidarity, ktorá ešte silnejšie sa vlastne pretláča v kríze. Trošku som bol prekvapený závermi e, v e, výskumnom centre, pretože momentálne nie sú e, prvky, ktoré by prichádzali z komisie, ktoré by nám povedali, že krajiny, ktoré stratia najviac rozhodnutí v rade, Grécko 30%, Španielsko menej ako 25% a tak ďalej, tak ďalej. To znamená krajiny, ktoré už teraz preja, pre, platia najväčšie bremeno za krízu. Pridávam sa k predrečníkovi Fan e, Nisterojovi. E, Európsky parlament by sa mal vyjadrovať. Ale nemôže sa vyjadrovať, ak e, nebude e, transparentnosť. Ak to bude všetko zahmlené, neviem, ako by bolo možné e, prijať vyhlásenie k rozhodnutiu rady, keď v týchto dňoch Európska komisia vôbec neposkytla kalkulácie k dotáciám štát od štátu, región od regiónu v zmysle e, modalít e, stanovovaných re, Európskou radou. Bez týchto kalkulácií nám bude nemožné, nemožné rozhodnúť sa, takže vás žiadam dnes, aby ste nám poskytli tieto prvky, presné čísla. Už sme to raz urobili a žiadame o to znova dnes. A posledná vec, ktorú by som chcel povedať. Sme v období e, osobitne zaujímavom. Do určitej miery vytvárame e, vlastne jurisdikciu európskych inštitúcií v novom rámci e, riadenia v zmysle Lisabonskej zmluvy a poprvýkrát zažívame spolurozhodovanie. A dobre vidieť e, tie, tie problémy, ktoré sa vynárajú, pokiaľ ide o trialóg v rokovaniach. Domnievame sa, prekroč, že sa prekročili tieto práva a že sa nachádzame v trialogu do určitej miery e, pred e, neukončenými veciami. Podľa mňa si myslím, že celkom jasne to, to, to treba právne vyjasniť, že určité množstvo, určité, určitý objem týchto pravidel e, zmluv boli porušené. A to by sa tiež mohlo ďalej e, byť vecou spornou. Pridávam sa k tým, ktorí sa podpísali po tento bod. Nie je prípustné, aby pravidlá spolurozhodovania neboli dostatočne dos- rešpektovaní. Európsky parlament e, nemôže byť ponechaný pomimo pri takýchto očividných faktoch. Ďakujeme pán Omarie a teraz dávame slovo na komentáre eh, pánu komisárovi. Um, myslím, že správne povedané, tak eh, tie doteraj, ten doterajší prebeh trilógu to potvrdzuje a, a myslím si, že mm, bude mať parlament aj posilnenú úlohu, ktorú tam bude zohrávať a práve čo sa týka toho urychlenia a tak ďalej, no neviem, čo budeme môcť, to urobíme, pretože my máme sami záujem na tom, aby to prešlo a to nie len teraz a, a ja o tom nehovorím len dnes, ale už som to spomínala častejšie a musím povedať, že e, tá za, je dôležité, aby sa tá základná architektúra udržala, aj keď povedzme, e, môžeme e, si klásť otázku, ako môžeme s tými kráteniami žiť, alebo či sme s nimi spokojní. No, spokojní s nimi nie sme. My sme ako komisia, sme urobili návrh v roku 2011. Tento návrh už bol z nášho pohľadu kompromisom, kompromisným návrhom. Bolo to niečo medzi tým, čo sme chceli my a čo chcel parlament a tie indikácie, ktoré sme mali e, z tých, o tých čistých platiteľov a a vidíme, že, že to rozhodnutie rady sa teraz um, pohlo smerom výzdiu stredy k tým čistým e, netoplatiteľom. No neviem. Uvidíme, čo sa teraz počas rokovaní ešte, e, čo z toho vyplynie. Pretože nebojuje sa len o, či, o čísla, bojuje sa aj o iné veci. A tak ako ste povedali, že tá teritoriálna spolupráca, no, tu mám prozbu takisto o podporu pozície komisie v rámci e, rokovaní, pretože pokiaľ by tu bola nejaká podpora z parlamentu, tak si myslíme, že táto téma by sa mohla ešte raz otvoriť pretože porovnávajú s inými časťami rozpočtu aj v rámci koheznej politiky uh, je táto teritoriálna spolupráca v absolútnych sumách nie je taká význačná a významná, ale obsahovo má obrovský význam a práve tu by sme mohli istým návyšením prostriedkov urobiť eh, množstvo práce dodatočne. No a eh, celkovo je to tak, že aj tu by sme očakávali od tých alokácií prostriedkov trochu viac, ale e, táto kategória teraz existuje. My sme vždy hovorili, že to je pre toto volebné obdobie. My sme si pozreli, aké efekty e, z toho vyplynuli ale máme tieto transiš, trans, my sme vytvorili tieto transregióny a teraz ich nemôžeme nechať samých na seba. Tie plnenia, ktoré sa tu realizujú a ktoré sa navrhujú, um, predstavujú okolo 7 a musím takisto ešte konštatovať, že uh, v podstate to bude veľmi špecificky prerozdelené podľa potrieb krajín že náš návrh bol 5%, dobre, rada teraz povedala, že 7%, čo nakoniec v konečnom dôsledku ešte vyplynie z diskusí. E, uvidíme, ale táto suma by sa mala roku, do roku 2019 prerozdeliť v jednotlivých členských e, krajinách na základe dosiahnutia alebo nedosiahnutia cieľov k tomuto časovému v rámci tohto časového harmonogramu. Čiže pokiaľ nedosiahol cieľ OK a pokiaľ sa minul cieľa, tak to budeme musieť takisto vyhodnotiť a členské štáty jednoducho budú musieť uh, mať na to pozitívne, budú musieť mať pozitívne alebo negatívne reakcie aj na to, či tieto programy dosiahli cieľ, ktorý si stanovili. Takže celkovo tak povediac, to bude taká reakcia na hospodárske, ale aj hospodársky vývoj, ale aj na vývoj zamestnanosti napríklad. A my sme často diskutovali o tom, že by sme sa v regionálnej politike mali e, opierať o čísla 7 až 9 a v národnej politike 8 až 10. No a preto e, v tej budúcej e, perióde, ktorú tu máme do roku 2016, tu máme také kvantifikácie práve v oblasti koheznej politike, politiky a tie čísla idú až do, 4 miliard, do výšky 4 miliard eur. A parlament ako e, e, taký chce samozrejme zaviesť tak takú, takú zásadnú e, klauzulu review, len nesmieme dovoliť, aby to ohrozilo tú viacročnosť e, rozpočtu, pretože chceme, zobrať, a e, chceme brať ohľad aj na tie programy, ktoré sú otvorené a ktoré prebiehajú už nejaký čas. Malo by to byť veľmi múdre, múdra aplikácia, múdra realizácia týchto nasi, našich cieľov. Samozrejme, malo by to byť pokračovanie vo vývoji v tom, čo sa v Európe podarilo a to medzi ním aj e, taká pravidelná e, téma v rámci General Affairs Council, to znamená kohezná politika. Ako viete, e, skurilné už je, že rozpočtová oblasť nemá e, žiadnu formáciu rady, ktorá je za to zodpovedná. E, ten model, ktorý sme e, tu vytvorili a na ktorom e, vlastne sa dohodli všetky členské štáty viac menej. Myslím, Litva to teraz bude robiť, že budeme mať e, v rámci Všeobecnej rady, kde sa bude, e, kde sa bude diskutovať o týchto veciach a to aj na úrovni a je potrebné teda tieto diskusie pozvihnúť na úroveň rady. Ja si myslím, pokiaľ by ste sa pýtali na konkrétne čísla, tak e, máme tu určité výpočty z členských štátov. My sme si to pozreli vo väčšine prípadov, to veľ, sa to veľmi neodchyluje od našich uh, ideí. Ja samozrejme nechcem teraz uvádzať presné čísla, pretože všetko sa to ešte vyvíja. Uh, a e, chcem, aby sme sa koncentrovali na tie zásadné veci. A preto naše, e, a chceme dostať teda naše úpravy a naše nariadenia pod strechu. Uh, ja mám trochu obavy, že keď sa už dnes budeme veľmi intenzívne koncentrovať na čísla, tak uh, môžeme stratiť zo zreteľa ten zásadný cieľ. Samozrejme, tie čísla sa raz musia položiť na stôl, ale momentálne sa ešte nachádzame v takom procese zretia a myslím si, že toto je potrebné takisto ešte prerokovať na horizontálnej úrovni. Uh, a komisár vlastne tu nemôže eh, robiť eh, nejaké riešenia alebo sumarizácie dopredu a ani to nechcem robiť. Eh, ja som samozrejme to posolstvo pochopil, kde išlo o to, že vy, my všetci sme súčasťou trilógu. Určite sa to týka aj komisie. Toto posolstvo nás dosiahlo, to sme pochopili my samozrejme chce, chceme, aby tak ako parlament, aj komisia nechce teraz sa, um, nechce byť zatlačená do oblasti, ktoré sú pre nás jednoducho no-go. My sme viac menej akceptovali štvrtú temati- štvrtý tematický okruh, kde napríklad mám ja isté ist, istú obavu, má, som tomu rezervovaný. To je tak štvrtá tema, to je štvrtý tematický okruh, ktoré sa ponecháva členským štátom a regiónom, aby ju definovali, že nebolo to stanovené vopred. A to je to, o čom hovorím. Mali by sme sa skutočne koncentrovať na dosiahnutí tých cieľov 2020 a už dnes e, to v rámci našich návrhov znamená, či to bude viac menej postavené na tých transregiónoch a či 20 až 50 rozpočtu budeme môcť použiť na veci, ktoré nebudú jasne stanovené vopred. Ale keď si zoberieme, že máme z rozpočtu 50 alebo 60 a máme nejaký tematický okruh, tak chceme presne vedieť, že ako to obsahovo vyzerá. A preto uh, si myslím, že ten eh, taký manipulačný, manevrovací priestor tu máme, iste, ale musíme si byť vedomi toho, že existujú nejaké limitné hodnoty v rámci tematických okruhov a tieto musia byť pomenované obsahovo a to je a zafixované a to je aj moja prozba na vás, aby sme eh, to skutočne nezmierňovali, nerozmelňovali Myslím si, že pozície komisie a parlamentu sa dosť prekrývajú. My, ja si myslím, že predsa len máme dosť e, aj voľného priestoru na doplňujúce opatrenia aj vďaka tým percentám, ktoré sú nám k dispozícii. Takže 14 ľudí chce položiť otázky. Máme 45 minút, jedna osoba na osobu, na odpoveď. Máme teda pol hodiny na 14 ľudí, to znamená maximálne 2 minúty. Ak to bude viac než 2 minúty, tak e, v podstate posledná osoba na zozname nebude mať už šancu sa vyjadriť, takže prosím, dodržte ten limit 2 minúty. Pani, pani Mukačinis pani Činevská. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja e, samozrejme e, súhlasím s tým a podporujem, že porozumenie šéfov e, štátov a vlád je také, aké a samozrejme, že že zrušenie viacročného finančného rámcu by bolo veľmi nebezpečné, pretože by negarantovalo plne eh, finančné prostriedky pre eh, rozbehnuté aj ďalšie projekty. Samozrejme, my ako parlament, eh, Európsky parlament sme predmetom v tejto, v tejto diskusii a máme, máme právo vyjadriť svoj názor. Pán komisár, je šanca vyriešiť finančnú situáciu členských štátov? Či je šanca v navýšiť rozpočet, viadočný e, finančný rámec, medzi iným pre návrhy e, týkajúcich sa, týkajúce sa poľnohospodárstva a teritoriálnej spolupráce. Ja sa chcem takisto opýtať, samozrejme, my, ja pochádzam z regióna e, pod, podkar, z Podkarpat, z podkarpatského regiónu. Uh, a nemali sme dotáciu pre celý región a to je previazané s, pra, s tlačovými e, správami, že sú nepravidelnosti pri e, vyplácaní týchto benefitov. Samozrejme, hovorí sa tiež, že sa vôbec nebudú vyplácať, ale to má konsekvencie pre celý región, pretože náš SEM nevie, aké, akých dotácií sa týkajú eventuálne podozrenia, že neboli uh, robené celkom legálne. A chcem sa opýtať, či komisia uh, bude iniciovať prokuratúre, aby tie projekty, ktoré boli e, v poriadku, aby tieto pokračovali a aby sa vyplácanie prostriedkov neprerušilo. Ďakujem. E, ja budem sledovať hodinky. Ja sa chcem komisára spýtať, kedy dostaneme tie čísla. 7. februára to rozhodnutie padlo a teraz už sme v druhej polovici marca my už sme si urobili vlastnú prognózu a rozoslali sme ju, ale tá nie je oficiálna. Samozrejme, to je zlé, lebo nevieme odpovedať na otázky. E, takže čísla na jednotlivé krajiny. Po druhé, tá druhá otázka, čo urobíte e, e, s tým nočným, s tou nočnou prítomnosťou. Nechcel by som byť vo vašej koži, keď budete na výbore regionov. Tam e, sa hovorí o e, miliardách 25 e, až 30 a to boli peniaze, ktoré boli pridelené krajinám. Ako to bude? Buď zostanú tie peniaze v prílohe 2 a ako teraz a bude to dvakrát tak veľké a e, zmeníte E, prístup e, k tým e, transregiónom a podobne, alebo to urobiť ináč. A po tretie, čo sa s tými peniazmi stane vo, všeobe, vo januári vlastne nedošlo k vyplatneniu jediného eura v koheznom fonde a vo fonde pre regionálny rozvoj. Máme začiatok, je to začiatok roku Hm, takže to môže byť dané tým, alebo sú tam tým iné problémy. Ale aj ni sociálny fond nedostal žiadne platby. V... Ďakujem. A pán Koleníček. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Ja uh, si myslím, že je nie je dobré, že je mal, menej prostriedkov na regionálnu politiku a poľnohospodárstvo. My vieme, že a polská vláda e, navrhovala, aby sa časť prostriedkov z e, koheznej politiky presunula na, vidiecky, na rozvoj vidieka. To je plus minus jedna štvrtina. Ako vy vidíte tú situáciu, kedy je v podstate všade menej peniazy aj na koheznú politiku. A druhá vec je e, rozpočtový deficit, ktorý e, hovorí, že to je okolo 52 miliard eur a či si nemyslíte, že to bude zase znameniať škrty v e, koheznej politike, pretože nie možno úplne zrušiť alebo zrušiť platby v polnospodárskej E, do polnospodárstva, kde boli e, prísľubené, alebo e, krátiť prostriedky pre bežiace programy vieme, že máme 3,5 miliardy zlotých v dotáciách pre, pre Polsko. Tu boli určité nezrovnalosti, ako to vyzerá teraz, lebo lebo polská vláda hovorila, že tieto prostriedky sa odblokujú ale e, ten proces ešte stále pretrváva. To znamená, že ako a kedy môžeme dúfať, že Európska komisia tieto prostriedky odblokuje a či ich vôbec uvoľní. Ďakujem veľmi pekne. E, e, pán komisár, ja by som chcel hm, povedať, chcel by som povedať, že e, komisiu predsa netvorí žiadna skupina dobrodruhov a e, požiadať e, a, dostať len v podstate niečo cez 60 miliard pri to znamená o 135 miliard menej, tak to v podstate ohrozuje všetko. O 23,4 vlastne došlo k zníženiu napríklad pokiaľ ide o oblasti konkurencie schopnosti, ale aj tie rozpočtové položky e, pre mm, súdržnosť sa znížili o 8,4 To znamená, že máme menej finančných prostriedkov než v tom predchádzajúcom finančnom rámci. A preto hovorím, že treba hovoriť aj o, o tých konkrétnych číslach, ale nielen o tých. A, a, e, trojka napríklad e, stanovila pre Portugalsku deficit 6, schodok 6,6 e, e, mieru zadlženia vyše 120 ale v mojom regióne je e, v podstate sú tie hodnoty len 0,2% a 19%. Takže ako to napríklad občania v mojej oblasti budú vnímať, keď nemajú v podstate žiadnu zodpovednosť za to, čo sa odohráva v krajine ako e, celku a keď sa uplatňuje v podstate toto pravidlo makropodmienenosti na krajinu ako celok No a pritom e, nie je ani jasné, ako sa ten pakt bude aplikovať. Chcel by som požiadať e, komisiu, aby uvažovala aj o tom, ako skutočne vytvoriť e, tie pravidlá aplikácie pre jednotlivé krajiny, ktorých sa to týka. Ďakujem, Luis. Slovo má Derek Von. Uh, uh, ďakujem, ďakujem, pán komisár i podobne ako predrečníci som bol sklamaný e, so škrtmi, ktoré e, sa e, nasmerovali na koheziu na samite. Ako predrečníci som si všimol všetky tie darčeky a, a príjemnosti, ktoré boli porozdávané, byli miliardička sem, miliardička tam, celkovo 13 miliard eur. Naprieč regiónmi členské krajiny sa snažili e, ochrániť si svoje najchudobnejšie oblasti. Jedna krajina tak nerobila, to bolo Spojené kráľovstvo, pretože keď sa pozriete na všetky tieto e, darčeky, e, Británia asi pre svoje najchudobnejšie regióny nevyžiadala nič. Neviem, aké čísla sú tu, nemám k tomu presné čísla. Viem však, že veľská vláda E, kalkulovala, že v Wales sa bude musieť uspokojiť so škrtom 400 miliónov eur a takisto britská vláda e, e, mala, dos, zistila podobné čísla. Takže prvá otázka znie, a, a ako vlastne robí alokácie Spojené kráľovstvo medzi jednotlivými regiónmi a či máte na toto vplyv, pretože mne sa zdá, že e, je to úplne naozaj perverzné, že najchudobnejšie oblasti Severné Írsko, Škótsko, Wales budú mať, e, majú pred sebou výrazné škrty. A druhá otázka sa týka našho vlastného vplyvu na toto nariadenie. Niečo by sme mali dokázať spraviť sami, aby mohli členské krajiny previesť 4 medzi regiónmi, nie 3 To by mohlo po- pomôcť Walesu, Severnému Irsku a Škótsku. Čiže otázka, ako to vidíte? Podporili by ste vyššie číslo, vyššie číslo e, transferovaného medzi regiónmi? Ešte jedna otázka pani Erigojen a potom pán komisár. Ďakujem veľmi pekne za túto moč, možnosť za vašu prítomnosť a mám tri otázky. Dúfam, že budete ich môcť zodpovedať. Prvá otázka. Makropodmienenosť. Kolegyňa Konstanc sa už na to pýtala. Prečo teda vo februári sa hovorilo o tomto narade? Rada by som vedela, v akom okamžiku sa nachádzame, aká je pozícia komisie a či nakoniec táto makropodmienenosť bude akceptovaná, aký zopad to bude mať na distribúciu fondov. Otázka číslo 2 sa týka správy, ktorá sa objavila v minulý týždeň v médiách, menovite, že 55 miliónov eur zo štrukturálnych fondov a z fondov súdržnosti, že takáto čiastka ešte nebola vyčerpaná a sme len rok vzdialení od toho, že začneme E, s fungovaním paktu pre rast a zamestnanosť. Ako na to nahliada komisia vzhľadom na súčasnú situáciu a rast 0,5 e, podľa Eurostatu? Nemyslí si komisie, že by bolo vhodné začať s týmto? Existuje snáď nejaká možnosť pre tieto fondy, alebo e, môžeme to presunúť do ďalšieho viacročného rámca. A potom Európsky sociálny fond. Do roku 2012 nám zostalo niekoľko programov nepokrytých. Ako komisia očakáva, že to bude vyzerať v, minulo- v budúcnosti, pretože v roku 2013 pridelené programy tak, ako by mohli, mohli byť dokončené, musia sa dokončiť. Ďakujeme. A teraz, pán komisár, máte tak minútu na osobu, minimálne 7 minút. prvá a posledná otázka. No už tie sa dajú spojiť. E, dodatočný rozpočet pre rok 2013. Myslím si, že je to súčasťou e, rozhovorov o viacročnom finančnom rámci a dúfam, že možnosti sa plne využijú v tom prvom doplnku asi 11 miliard, na ktorých sa budeme môcť dohodnúť a časť z toho budeme, budeme môcť dobe, e, dobehnúť to, čo sme si priniesli z minulého roku ak si dobre pamätám, asi 12 miliard sme si spred, z minulého roku priniesli do tohto roku otvorené e, neuhradené platby a tu vlečieme e, sumy z roku 2011-2012 a mnohé sa tu naakumulovalo. Posúvame tu ďalej do ďalších rokov prenesené platby z jedného roku do ďalšieho. A samozrejme, že to je spojené s problémom realizovať e, určité platby a preto želáme do, dodatkový doplnkový rozpočet, pretože ročný rozpočet nie je nič, len vlastne taká vlastne svojím spôsobom e, rozmenená e, likvidita bežiaceho roka na základe viacročného finančného rámca a tie vedomosti, ktoré máme z členských krajín, e, E, nám umožňujú vedieť, koľko platieb asi sa očakáva. Každopádne to bolo potrebné e, interne sa dohodnúť s členskými krajinami, že sa teda nakumulovala táto suma. Myslím si, že to bolo pri prvých redukciách e, zapracované, že totiž takéto nevyhnutnosti sú potrebné a k tým rôznym prerušeniam k Polsku. To som už povedal polskej tlači pred pár týždňami. Za posledné dva roky sme mali 190 prerušení e, v celej Európe, len v dvoch krajinách sme žiadne prerušenie nerealizovali alebo nemuseli prerušiť to boli len malé. Tieto prerušenia sú dôležité už pri malých e, E, nezrovnalosti a tých 190 prerušení na maximálne 6 mesiacov máme momentálne dve či 3 e, prerušenia. To je tá ďalší stupeň, e, teda nie prerušenia, ale pozastavenia. A, kde sa veľká časť problémov dá riešiť. A Polsko ktoré má rozpočet asi, rozpočtový podiel asi 20 má podiel prerušenia 1, 1 až 2 V zásade sa dá povedať, že poľské kontrolné štruktúry fungujú, ale že sa tam či onam e, čo si stále stane, e, to vieme, musíme včas reagovať i vy to žiadate, keď e, si pripomeniem diskusie o každoročnom absolutóriu Nemôžem vám povedať číslo v absolútnych, e, teda e, údaje v absolútnych číslach, ale môžete sa ob, ob, obrátiť e, na mojich kolegov, ktorí naozaj pracujú na základe toho, čo nám dali k dispozícii jednotlivé úrady. Pokiaľ ide o makrokondicionalitu, už myslím si, že o tom sa bude ešte ďalej rokovať a v tom zmysle myslím si, že to nemalo vplyv na pridelovanie prostriedkov má to teoretický dopad, e, ak sa nedodrží táto e, v budúcnosti táto kondicionalita, že je možné, že v budúcnosti budú konsekvencie e, s cieľom prerušenia platieb alebo dokonca teda pozastávanie, zrušenie platieb. Pokiaľ ide teraz o, o ďalšiu o vašu otázku, E, prerozdeľovania prostriedkov medzi e, regiónmi. Môže to byť len me, e, medzi len rovnakými regiónmi v rámci kra, krajiny členskej, ale nie medzi rozličnými regiónmi. Máme e, tu špeciálne faktory k tomu, e, ktoré nám umožňujú v, vo výskume, v oblasti výskumu vytvoriť možnosti, že dodatočné e, alokácie prostriedkov sú možné, ale môžete sa spodáhnuť určite na to, že že pri rokovaniach e, kladieme dôraz na to a pozeráme sa na to, ako prostriedky sa prerozdeľujú v jednotlivých členských krajinách. Pani predsedajúca veľmi správne e, poznamenala, že, že, že britský rabat v plnom rozsahu bol zachovaný a nie je vylúčené, že sa to prerozdelí na regióny. Ale k tým 55 miliardám, o ktorých ste tu hovorili, to je stále veľké nepochopenie v tomto zmysle. Neexistujú nejaké nedisponibilné prostriedky, peniaze. Je to tak, že celé tie prostriedky, celé tie peniaze na začiatku obdobia, ideálne teda na začiatku, sa dá nielen krajinám, ale jednotlivým programom s príslušnými eh, fin- kritériami financovania. A v priebehu rokov, tak povediať, sa z týchto z tohto imaginárneho konta, čo si vezme a pridelí konkrétnym projektom. A ďalší krok je potom to, že keď sa vybaví ten či onen projekt a všetko bolo notifikované a prídu e, tie požiadavky na vyplatenie, že sa potom realizujú platby. A tých 55 miliárd, to bola suma ku koncu 2011, ktorá v tedajšom čase nebola priradená ešte konkrétnym projektom, ale v jednotlivých programoch už e, bola rozpočtovaná. Takže v tom smysle hm, možno hovoriť o tom, že e, nie je to priradené projektom, ale je tu jasné premyslenie pre budúcnosť. Neznamená to, že by sa tu nedali robiť modifikácie. Tie také nevyužité prostriedky neexistujú vlastne a v tom zmysle si myslím, že, že treba pripomenúť ešte raz, že prostriedky sú e, rozpočtované, e, možno ich vyžiadať. Máme tu M plus 2, M plus 3, 2 či 3 roky po pre, e, bežiacom finančnom rámci. Je to chyba, že by sa tu vyskytovali v regionálnej politiky e, e, nejaké prostriedky, o ktorých by sa nevedelo, že na čo sa použijú. Vôbec nie, naopak. Kolegovia, máme tu ešte sedem rečníkov. Mali by ste byť veľmi uh, uh, rešpektujúci ten čas. Pán Luhan. Srdečná vďaka. Ja skutočne uh, a hodnotím veľmi vysoko, že pán komisár hľadá s nami otvorenú komunikáciu. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme boli súčasťou spolurozhodovania. E, určite chcem položiť také špecifické otázky, pretože vy ste hovorili o e, region, e, o tom, o tom postupe N plus 3, že toto neprispieje k hospodárskej efektívnosti. Avšak mnohé krajiny majú množstvo problémov, čo sa týka absorpcie, ale vy ste nepovedali nič o tom, čo by ste vylepšili. Vy viete, že 43% problémov sa vyskytujú a vyplývajú práve z tejto oblasti a vy ste vôbec nehovorili o tom, čo by ste me alebo čo by komisia navrhovala ako riešenie a ako by mohli byť do toho involvované členské štáty, tak aby mohli implementovať jednotné štandardizované opatrenia. Moja druhá otázka sa týka beta spendings. <clears throat> Samozrejme, chceme viac flexibility a tak ďalej, ale máte konkrétnu analýzu, ktorú by ste boli urobili podľa druhov investícií? Aké finančné prostriedky dosahujú najlepší retail, tak aby sme to mohli, dos- aby sme to mohli zakomponovať ako kritérium? Manner. Ďakujem, Rika Maner. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja sa chcem pánovi komisárovi poďakovať za aktualizované uh, údaje, dve, eh, dva body, eh, regionálne a teritoriálne rozpočtovanie sa teraz pozvihol zase na stôl, my sme o tom hovorili. Náš výbor hneď od začiatku sa zasadzoval za to, že náš rozpočet by mal byť eh, väčší a v mandáte máme ten, e, ten, ten podiel 7 z celého rozpočtu a samozrejme je smutné, keď rada nechce vidieť tú úlohu tej celoeurópskej jednotnosti. My v európskych pracovných skupinách sa snažíme túto tematiku trošku nejakým spôsobom spracovať. Ehm, minulý týždeň sa hlasovalo, ale žiaľ, nemáme čísla, o tých sa nediskutovalo, avšak samozrejme bolo by bývalo dobré, keby sme hovorili už o číslach, ale čo sa týka mm, odľahlých a riedko osídlených nordických oblastí, pokiaľ by sme si tie čísla udržali, môžeme vychádzať z toho, že že e, práve v týchto oblastiach sa vyskytnú obrovské problémy. Pán e, Matula. Mulțumesc, doamnă președintă, domnule comisar, voi trece rapid peste subiectele care... Ďakujem, pani predsedajúca, pán komisár Nebudem opakovať to, čo už povedali kolegovia, ako verejné obstarávanie a podobne, ale chcem vyjadriť určité pochybnosti, pokiaľ ide o tie zníženia v oblasti polnohospodárstva a politik súdržnosti. A takisto mi pôsobí veľké obavy, že aj cezhraničná spolupráca um, um, utrpela a uh, bola zasiahnutá um, týmito uh, obmedzeniami regionálna spolupráca. Napríklad eh, vytvorili sme v našich regiónoch počas debaty o tom, tejto téme určité očakávania. No a teraz sa tie očakávania nenaplňajú. Vyslali sme teda také posolstvo, že by sme mali ďalej bojovať za tento cieľ. A povedali ste takisto, že ste azda jediný, eh, kto podporuje pravidlo M plus 3, to znamená jediný komisár Mohli by ste o tom predsa len o, pohovoriť trošku podrobnejšie. Je Tá situácia skutočne tak závažná. Ste jediný komisár, ktorý ho podporuje. 40 nových e, e, objemu nového viacročného finančného rámca sa má použiť až po roku 2020? To je ďalšia otázka. <clears throat> S tým teda súvisí moja otázka. My teda plánujeme E, rezervu už od samého začiatku alebo do rezervy a okrem toho začne ten nový rámec až tak neskoro, to znamená až v roku 2020. Samozrejme by viete viac o aktuálnej situácii, pokiaľ ide o dohody o partnerstve a situáciu v jednotlivých členských štátoch, ale opäť to vlastne znamená, že by sme všetko začali veľmi, veľmi neskoro. Ďakujem pani Macóny. Ďakujem, pani predsedajúca. Pán komisár, ďakujem za, tento, za túto veľmi zaujímavú výmenu názorov. Mm, povedali ste niekoľko vecí o rozpočtovom rámci. Povedali ste nám o náraste fondov pre zamestnanosť a výskum a takisto ste hovorili o znížení, konkrétne v oblasti poľnohospodárstva. Samozrejme, je objektívna situácia, pokiaľ ide o pridelovanie finančných prostriedkov politike súdržnosti, ale pokiaľ ide o inovácie, zamestnanosť a výskum, tak tam e, zjavne, zjavne e, dochádza k nárastu ale keď analizujeme tie jednotlivé čísla, tak e, v podstate nám to neumožní dosiahnuť tie ciele, e, ktoré sme si stanovili v rámci spolupráce mm, pri agende 2020. To znamená, to je celkom závažné. Pani Krell napríklad povedala, že máme teraz silný mandát pre politiku súdržnosti, minulý týždeň e, parlament ohlasoval aj uznesenie e, týkajúce sa o rozhodnutiach e, rady ohľadne rozpočtu. My sme teda hlasovali za, za tento dôležitý fakt. A toto nie je žiadna arogantnosť. My sme jednoducho presvedčení, že musíme týmto smerom sa uberať ďalej, pretože tu je ešte pred nami veľa práce. Mám ešte pár ďalších otázok. Hovorili ste o nedostatku kontinuity medzi jednotlivými programami. Domnievate sa, že existuje taká nedostatočná kontinuita aj inde, napríklad pokiaľ ide o teoretickú dostupnosť fondov, ktoré už boli pridelené a ktoré už boli vyplatené. No a pokiaľ ide o e, zrušenie financovania, myslíte, že e, tie krajiny, ktoré neboli schopné využiť tie fondy, že o ne prídu, že sa im tie peniaze jednoducho stiahnu. Taliansko je napríklad takou krajinou. Nevynaložili sme všetky e, peniaze. Budeme za to nejak penalizovaní. A súhlasím aj s tým, čo ste, pán komisár, povedali o zachovaní organizácie e, celého systému. Je však zároveň dôležité zvýšiť pružnosť, pretože keď e, príde k nejakému neplneniu Lisabonského programu, Lisabonskej agendy, tak vlastne e, nie je dostatočná flexibilita. Pokiaľ ide o makropodmienenosť, hovorili sme tu o preskúmaní kritérií v súvislosti s paktom stability a konkrétne sme hovorili o investíciách Komisia urobila veľký krok vpred, pokiaľ ide o a aplikovanie tohto paktu rastu a stabilitu, stability. Ale e, tie rozpočtové aspekty to, e, myslím, oslabia. Čo si o tom myslí komisia? No, takže to nebolo až tak úplne presne, pani Úžas. Pán účast, ďakujem, pán pred, pani predsedajúca, ďakujem, pán, predseda, pán komisár, ďakujem za vašu prítomnosť a za to, že, že ste ochotní zodpovedať na naše otázky. Moja otázka nie je, e, sa netýka čísel, ale všeobecnej regulácie. Týka sa teda toho, ako budeme postupovať ďalej z hľadiska efektívneho vynakladania rozpočtových prostriedkov. Táto časť je niečo, čím sa trialog zaobrať nebude. A my vieme, že niektoré regióny už začali pracovať na tejto otázke a podpisovať zmluvy na vnútroštátnej úrovni. Otázka teda je, môžete nám povedať, v akom stave sa tie rokovania s členskými štátmi nachádzajú, pokiaľ ide o túto otázku? E, počkám si na vašu odpoveď. Ďakujem. Pani Ernst. Bez mikrofónu. Ok, Entschuldigung. Ja, sorry. Um, Pán komisár, ja si myslím, že ste veľmi defenzívni, máte veľmi defenzívny prístup ako komisia k tej situácii, v ktorej sa momentálne nachádzame. A moja otázka, um, súhlasili by ste vôbec niekedy vo vašom živote v, s rakúským rozpočtom, e, ktorý už má dieru hneď od začiatku. Dieru myslím tým, že nie je pokrytý. Máme e, ani, nie, nie je pokrytý ani e, príjmami zdaní, ani ničím iným. V tej situácii sa jednoducho nachádzame. Máme tu dieru, s ktorou, máme, s ktorou musíme pracovať a zároveň sa prijal fiskálny pakt, ktorý predpisuje zamedzenie dlhov alebo obmedzenie dlhov, ktorým e, sa práve Írsko mnohé ďalšie krajiny uh, upísali a ktoré preboxovali proti odporu ďalším. Takže je to skutočne, uh, tu je potrebná skutočne akt na akčný prístup komisie, aby ste povedali, že takto sa nedá ďalej pracovať. Pán komisár, toto mi chýba. Druhý bod. Urobili ste si taký tajný výpočet, čo by znamenalo, že my máme 960 miliard celkovo a e, sme celkovo ušetrili, aké e, e, to bude mať dopady na koheziu, alebo 908 miliard. My nevieme, čo z toho nakoniec vyjde. A toto má určite dopady na koheznú politiku ako takú, takže my musíme tento worst case takisto do toho započítať, bez ohľadu na to, čo príde z krajín. Ja e, som e, z jedného transregiónu a v tom a, a tu máme problém zaobchádzať s tou problematikou. Nevieme, čo máme ľuďom povedať. A posledný bod, mandát rady bol prekročený. Bol, bol prekročený tým, že sa viac že, že sa viac, že viac urobili z, e, krokov v rámci rozpočtu, ako im prislúchalo. Takže to je vlastne zásah aj do nášho mandátu a to je porušenie zmluvy a ako s tým budete zaobchádzať. Thank you, Karim Adeli. Merci, madame la présidente. Monsieur... Ďakujem, vážený pán komisár. <clears throat> Ako povedali predrečníci, poznáte pozíciu parlamentu, pokiaľ ide o rozpočet Európy, ktorý si zaslúži viac než takýto úsporný, úsporný e, rozpočet. Je toto samozrejme e, e, prechodné obdobie, ale je tu kríza. V tejto fatalistickej atmosfére pán komisár, je naozaj na čase vytvoriť budúcnosť. Povedali ste to takto. A chcem ho, e, vám dať kľúč k tomu, čo ste hovorili mladej generácii, generácii. A to je energetická tranzícia. To je tento pokrok storočia, pokrok tohto storočia, aby sme e, Európe dali e, riešenie pre pro, pro, problémy ekonomické, nezamestnanosť, to, čo sa dá urobiť v obnoviteľných energiách, pokiaľ ide e, energetickú účinnosť pre politiku, o, pokiaľ ide o renováciu termickej energie a tiež na úrovni sociálnej. Takže si myslím, že energetická tranzícia a klíma sa pripájajú dnes k tejto téme, pretože sme tiež vo fáze, kde e, ústup počtu zdrojov nás tiež ohro, ohroz, ohrozuje. Treba konať v energetickom sektore, aby sme dosiahli ciele e, reálnej e, dekarbonizácie a zrýchlenia našej, našej ekonomiky. A ja tu naozaj vyjadrujem obrovské obavy smerom k tematickej koncentrácii, ktorú si želá rada a snaží sa ju za každú cenu do, e, dosiahnuť. Zlý kompromis, viacročné výhľady, vychádza, myslím si, e, z pozície vydierania tých 16 cieľov utrpelo veľkými, veľkými e, škrtmi a tou politikou úspor. Ak sa chceme dostať k k optimálnemu využitiu zdrojov, tak treba, aby ste e, znova zdôraznili, že sa použijú nástroje e, integrovaného rozvoja. Dúfam, že komisia bude pedagogická vo vzťahu k príslušným autoritám a členským krajinám, aby sme čo najlepšie použili lokálne kroky a nástroje, ktoré sú momentálne ešte veľmi zložité. Takže máme tu akýsi Eh, určitý bulvár, ale teraz treba cestu zmeniť. Eh, nejde tu o dva, tri roky ako vyhliad. Teraz, teraz, teraz prechádzame do novej reformy. Rátam s vami, aby, sme, aby ste udržali túto dynamiku. Ďakujeme. Áno, ja budem hovoriť veľmi stručne. My máme e, mm, určité limity, napríklad 150 kilometrov pre cezhraničnú spoluprácu, nechápeme veľmi dobre, prečo je to tak. Potom tu máme samozrejme e, otázku ostrovov, no, príslušné projekty a podľa zmluvy ostrovy musia byť e, kompenzované práve podľa, podľa Lisabonskej zmluvy, ale aj napriek tomu sme naďalej diskriminovaní. E, ten, tá správa z parlamentu e, zohľadňuje e, túto prekážku a aj toto obmedzenie vzdialenosti, ktoré samozrejme nevyhovuje ostrovom, na to už poukazovala španielská, grécka, aj portugalská vláda, aj Fínsko. Je teda dôležité, aby komisia urobila niečo v tomto smere, lebo ináč budeme mlátiť e, prázdnu slamu. Ďakujem. E, veľmi stručne. E, komisia má akúsi metodiku na zabezpečenie toho, že za rozdeľovanie týchto fondov regiónom nebudú zodpovedať len členské štáty. Ide teda o to, či skutočne hm, členské štáty v rámci tohto majú možnosť e, pridelovať fondy podľa svojich priorit. Máme hm, čísla k dispozícii e, v Spojenom kráľovstve, ktoré sa objavili aj v tlači. Zvýšené financovanie sa prideluje jednotlivým regiónom podľa počtu obyvateľov, to znamená, že to ide e, najmä k tým najhustejšie obývaným. Je to teda tento kľúč, podľa ktorého sa to rozdeluje? Ak nie, ak poskytnete, ako dáte potrebnú flexibilitu týmto krajinám, aby mohli e, vynakladať tieto fondy. Ďakujem. A teraz máte komisia vlastne záverečnú možnosť sa nás presvedčiť. Vielleicht noch einmal diese Unterscheidung zwischen Možno ešte treba rozlišovať medzi tým commitments a payments, tak ako ste to uviedli, takisto v tom rozliš... šéf, ako sa to uviedlo, pardon, aj v rozhodnutí šéfov štátov a vlád, um, čo sa týka istého rozhodnutia alebo prístupu um, v rámci tejto periódy 2007 až 2020. Myslím, to bolo nejako 908 miliard, ktoré sa mali vyplatiť, ale celkovo môžeme v týchto 7 rokoch disponovať o, o disponovať 960 miliardami plus minus, ale tie platby nad rámec tých 960 e, rokov, tie môžu sa uskutočniť až v tých ďalších rokoch. A toto je to napätie, ktoré tu vládne. A preto som najskôr hovoril o tých 40%. Ono to nie je nič iné, ako to, že de facto eh, to, čo sa deká, eh, že de facto platby, pre platby máme eh, časový horizont desiatich rokov a keď si zoberieme tie doterajšie skúsenosti, ako sa realizovali projekty, ako sa čerpali prostriedky a uh, a že to, tá, tie platby na realizáciu projektov narastajú, tak e, vlastne ku koncu, ku koncu periódy tam máme vyššie platby ako na začiatku a preto je to ten dôvod, prečo hovorím o desiatich rokoch. Pre, to, že my v takej veľmi konzervatívnej kalkulácii vychádzame z toho, že za určitých predpokladov sa 40 z nášho rozpočtu bude čerpať až v tomto období. Ale e, samozrejme tie členské štáty nechcú skrátiť e, tento proces, toto je vlastne náš záujem a preto hovoríme, že ten systém N plus 3 nechcem povedať teraz, že laissez-faire, ale ten, ten tlak na ukončenie projektov v podstate, v podstate e, sa stráca. To je niečo, na čom sme pracovali. Preto chceme vychádzať z toho, že aj po 2020 e, budeme znova mať nejakú stratégiu, nejaký program a svet, to nie je tak, že by svet sa skončil práve s ohľadom na koheznú politiku a opak je pravdou, takže budeme mať určite nové projekty, ktoré budeme e, musieť e, realizovať a keď máme tú e, periódu, v ktorej sa prekrývajú tieto projekty v dĺžke troch rokov, tak toto v sebe skrýva množstvo rizik a, a obáv. A myslím si, že keď máme to N plus 3 v tej prebiehajúcej perióde, napríklad pre Slovensko a pre, Rumen, pre Rumunsko, tu chceme takisto nájsť určitú možnosť, pretože im to nevyhovuje a e, my sa snažíme dostať k týmto želaniam. Ja samozrejme nemôžem ešte prezentovať nejaký výsledok. E, my preverujeme určité opcie a vychádzame, pravdu povediac, uh, z toho, že by sme nechceli meniť pravidlá, my chceme len implementovať. Takže public procurement a tak ďalej, toto je stála téma. My chceme tú, ktorú to, ktoré zjednodušovacie opatrenie zaviesť, e, uviezť do života. Aj v Rumunsku sa to už deje momentálne, ale teraz neviem presne, aký tam je stav, ale viem, že sa tam uh, Eh, teraz sú tam eh, momentálne k dispozícii formuláre, ktoré sa používajú jednotne pre verejné obstarávanie a toto chceme zabezpečiť, aby, aby sa to tam presadilo napríklad, čo sa kvality týka, alebo kde je ten najlepší return, tak eh, tu vám neviem dať paušálnu odpoveď, ale musím povedať toľko, že máme záujem na tom, aby sa ten podiel tých finančných nástrojov a rozpočtu v tejto oblasti e, signifikantne, aby signifikantne tento podiel vzrástal, vzrástol. Nemôžem povedať, že či to bude 10 miliard v tejto oblasti, či to bude takto. E, samozrejme bude závisieť od možností a, a šanci, ale v každom prípade sme rátali, že by sa tu malo použiť 30 až 40 miliard tak aby sme mali ďalšie efekty. A keď hovoríme o garanciách a kredit, úverových efektoch, to sa týka aj ostatných krajín a sú tu najrôznejšie benchmarky, ktoré je potrebné zohľadniť a, a ktoré sú špecifické pre jednotlivé krajiny. Ale my si skutočne myslíme, že by sme mali ďalej rozvíjať kvalitu uh, tej eh, regionálnej politiky. My chceme podporovať eh, teritoriálnu spoluprácu a ja eh, vidíme tiež, že parlament vo všetkej svojej múdrosti ne, nenavrhol žiadne konkrétne čísla, lebo ešte nie je ukončené. Zostávanie rozpočtu a fondy. Nuž, tu si myslím, pokiaľ Lisabonská, pokiaľ by nemala Lisabonská strata, kedy je taký veľký úspech, tak to bola tiež lekcia, ktorej sme sa museli poučiť. My sme relatívne včas eh, premenili európske ciele na národné a regionálne ciele a my sme tu v Európe zostali na tej makro úrovni a určite pre niektoré krajiny alebo regióny to nebolo dostatočne ambiciozne. už my sme hovorili, že e, na začiatku hneď o tom, že flexibilitu e, je potrebné správne pochopiť a my chceme skutočne garantovať to, čo položíme na stôl a dostať tým jednotlivým okolnostiam, ktoré vládnu v tom ktorom mieste. Samozrejme energetickú náročnosť, obnoviteľné zdroje energie a tak ďalej a tak ďalej. Keď eh, si zoberieme tú spoluprácu na regionálnej a lokálnej úrovni, vy ako parlament viete, že ste po našom boku, ale toto všetko, myslím si, a s tým sa môže zaoberať aj parlament, že toto všetko súvisí, súvisí s tým, že jednotlivé krajiny majú rôzne e, ústavné možnosti, predovšetkým čo sa týka kompetencií na regionálnej a lokálnej úrovni. Máme krajiny, keď, ktoré takmer nemajú kompetencie na lokálnej úrovni napríklad. A keďže takmer nemajú kompetencií, tak nemajú ani možnosť zostaviť alebo vytvoriť administratívne jednotky, ktoré by mali na starosti aplikáciu a realizáciu takýchto projektov alebo opatrení. Takže hm, ako človek, ktorý pochádza z komunálnej regionálnej politiky, E, som za to, aby sme mali zmysluplné rozdelenie kompetencií na lokálnu a regionálnu úroveň, e, pretože tu sa tie veci robia skutočne a tu im musíme takisto dostať v konečnom dôsledku. Takže pri využívaní prostriedkov jednotlivých regiónov e, tu si myslím, že e, máme určité pravidlá, ktoré sme si stanovili a tieto pravidlá nemôžu ani členské štáty negovať a musíme e, teda dbať na to, aby sa neporušovali. Čo sa týka rokovaní s členskými štátmi, neformálnych rokovaní, tieto sú, myslím si, na veľmi dobrej ceste a to aj v krajinách, kde sa politickým vývojom, napríklad Taliansko, e, boli pre isté prerušenia na politickej úrovni, ale už aj tu pokročili tie veci tým dobrým smerom a napriek tomu samozrejme e, každá forma nejasnosti nie, o štruktúrách nie je pre vlády e, nápomocná. Takže e, Dobre, v ostatných krajinách to ide celkom dobre, to, čo pani Jens žiadala. Myslím, že ja som sa nikdy netajil so svojím názorom na tieto veci, ale chcem vám to len pripomenúť zo strany eh, z európskej úrovne, pardon, teda musíme jednoducho si povedať, že podľa príslušných, príslušnej legislatívy nemôžeme robiť dlhý uh, a 85% z nášho rozpočtu sa vlastne vracia s pečenským štátom na ich aktivity. Takže pokiaľ bude ten rozpočet nižší, tak to bude mať aj dopad na aktivity a iniciatívy členských štátov. A ktoré budú musieť krátiť svoje rozpočty na tieto aktivity. No, čo sa týka tých 150 kilometrov e, v Transregionoch, tak tu sú stále diskusie aj na komisii e, a žiada sa príslušná flexibilita, ktorú by sme mali e, vyvinúť, ale samozrejme je potrebné rozlišovať a bezprostredná spolu, spolupráca má sa, keď pokiaľ sa má vyjadriť v nejakom programe. Už dobre, tuto, o tejto téme môžeme takisto rokovať veľmi bezprostredne práve s tými, ktoré sú za to zodpovední. Ja sa chcem všetkým poďakovať za spoluprácu, za input. Myslím si, že aj v budúcnosti sa budeme stretávať. Tie následujúce, najbližšie mesiace budú rozhodujúce a chcem ale samozrejme ubezpečiť, že komisia s parlamentom pôjde ruka v ruke, obidvaja veľmi angažovane pristupujeme k našim úlohám a máme spoločné záujmy, ktoré sledujeme a spoločným záujmom je mať riadny rozpočet, mať ho čo najrychlejšie a pracovať aj naďalej v záujme našich občanov a občianok. You, Ďakujem, pán komisár. Ďakujeme. No, je to vždy výborná možnosť vypočuť si vás. Ďakujeme vám za vašu ochotu odpovedať na naše otázky rátame s vašou podporou v ďalších rokovaniach s komisiou. Takže ešte raz ďakujeme pekne, kolegovia. Budeme pokračovať o 15.30 so, e, s dvoma členmi e, rumunskej vlády. Bude pokračovať diskusia o 15.30 o politikách v Rumunsku. Ďakujem. I have seen you participating in all